Kolegovia, musíme začať, pretože od 6, o 16.00 prídu zastupcovia belgického predsedníctva, ktorí nám povedia niečo o programe belgického predsedníctva v oblasti obchodu. Takže musíme začať. Máte všetci určite program k dispozícii, dúfam, že nie sú žiadne pripomienky, alebo áno. Ďakujem pekne, pani Andrikiene. Nož pred pár týždňami som bola vymenovaná za spravodajkyňu pre správu o priemyselnej konformite a výrobkoch. Ja som sa chcela spýtať, čo, teda čo sa týka čo sa týka časového harmonogramu. Ja som chcela, aby sme ešte pred letom začali za rozpravu na túto tému. Bohužiaľ, ani dnes, ani zajtra som to na programe nenašla. Ja chápem, že po vstupe Lisabonskej zmluve do, do platnosti zrástli alebo narástli kompetencie výboru a ja akceptujem rozhodnutie koordinátorov, že to nie je na programe, ale aj napriek tomu navrhujem, pán predseda, a všetkým koordinátorom, že by sa to malo dostať na program po lete, totiž v septembri, myslím, že by bolo dobré e, uskutočniť prvú výmenu názorov čo najskôr. Hlavne s ohľadom na vyjadrenia pani Eštonovej včera, čo sa týka humanitárnej pomoci do Gazy, ako aj ako aj e, toho, že už 20. marca bolo povedané, že dohoda bola schválená na rade členskými štátmi. Keďže je to čisto technická dohoda a poprvé, čo sa týka farmaceutík, je veľmi dôležité, aby Európsky parlament aby sa proces nepredlžoval, ale naopak, aby čo najskôr udelil svoj súhlas. Nie je to o zbraniach, je to o liekoch, o farmaceutických produktoch a ľudských životoch. Takže ja vás eh, žiadam, pán predseda, aby ste podporili moju požiadavku a môj návrh a aby sa prvá výmena názorov na túto tému uskutočnila v septembri. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto pripomienku. Táto téma, o eh, tejto téme jednomyslne rozhodli koordinátori vrátane koordinátora vašej, eh, vaše skupiny a s môjim súhlasom a ja nebudem toto rozhodnutie meniť pokiaľ nebude prijaté rozhodnutie všetkých koordinátorov, vrátanie koordinátora vašej politickej skupiny. Takže keďže nie sú žiadne pripomienky k programu, tak je prijatý. A keďže naša podpredsednička tu dnes nie je a povedala mi, že bohužiaľ dnes sa jej nepodarí prísť, Tak bod číslo 3 bude na programe zajtra pro hlasovanie. Na namiesto bodu 3 presuniem bod číslo 11, čo je na stanovisko o obchodných aspektoch štokholmského programu. Kolega Higgins z GUE je spravodajcom pre túto tému. No a teraz prejdeme k bodu číslo 2, oznámenia predsedu. Tak ako to už býva často, tak aj dnešné zasadnutie bude prenášané na internete, samozrejme bez alebo okrem zasadnutia za zatvorenými dverami. Rovnako by som vám rád oznámil, že na rok 2011 všetky výbory, vrátane nášho, sú povinné aj v pondelok, aj v štvrtok zaradiť zasadnutia do, svojich, do svojho kalendáru. Návrh INTA navrhuje zvýšiť počet trojpoldňových zasadnutí o dve tretiny, aby sme splnili požiadavky Lisabonskej zmluvy. No a kalendár výbory dostanú na našom ďalšom zasadnutí. Ďalšia vec. Rád by som vás informoval o tom, alebo o žiadosti výboru pre vnútorný trh a stanovisko o no, zložke Made in. Predseda výboru IMCO mi napísal a požiadal ma, alebo požiadal nás, aby sme odložili prijatie nariadenia o indikácii krajiny pôvodu, tak aby IMKO mohlo vypracovať aj svoje stanovisko. Ja som sa o tom porozprával s pani Muscardini, spravodajkyňou a so všetkými koordinátormi, a všetci súhlasia so zamietavou odpovedou, no a to som aj urobil. A to kvôli tomu, že táto téma, e, ktorá na rade trčí už od roku 2005, má teraz e, vy, počas belgického predsedníctva vynikajúcu príležitosť na prijatie. No a preto náš výbor by chcel zaistiť, aby sa dosiahla dohoda v, prvá, v prvom čítaní čo najskôr ešte do konca prebiehajúceho belgického predsedníctva. Ja som uistil nášho kolegu Malcoma Harpra, eh, predsedu IMCO, že v budúcnosti sa tiež budeme, eh, budeme intenzívne spolupracovať. No a vyjadril som eh, tiež, že IMCO sa už mohlo vyjadriť k tejto téme vo svojom legislatívnom návrhu návrhu nariadenia Rady parlamentu o označovaní textilných produktov. Bohužiaľ, ľutujem, že IMKO neprispelo k tejto téme. No a ako sme sa dohodli, tak prejdeme k bodu číslo 11, ktorý nahrádza bod číslo 3. a bod 11 je o obchodných aspektoch implementácie štokholmského programu o slobode, spravodlivosti a bezpečnosti. Ako viete, výbor Júri pripravuje iniciatívnu správu o rôznych právnych aspektoch akčného plánu na implementáciu štokholmského programu, ktorý bol vydaný 20. apríla tohto roku. Ten akčný plán hovorí, že realizácia priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti pre občanov Juri tam bude riešiť niektoré otázky, ako je aproximácia a harmonizácia legislatívy, štandardizácia právnych konceptov a procesov a vzájomné uznávanie rozsudkov. Tieto veci súvisia s ďalšími témami, ako je boj proti falšovaniu duševne, práva duševného vlastníctva, nelegálne obchodovanie so zbraniami, konflikt, eh, právnych otázok a tak ďalej. Takže slovo ako prvý dostane Joe Higgins, aby nám povedal niečo k svojmu stanovisku. Máte slovo, ďakujem pekne, pán predseda. Štokholmský program eh, definuje eh, rámec spolupráce v Európskej únii v otázkach eh, vízovej politiky, azylu, eh, súdnych vecí a ďalších otázok. Ako viete, taká eh, komisia vydala akčný plán, o ktorom teraz sa robí Juli správu. Je viacero vecí, ktoré sa týkajú oblasti, ktoré sú dôležité pre náš výbor, napríklad vo vzťahu k obchodovaniu so zbraniami, falšovanie liekov alebo práva duševného vlastníctva. To sú len tri body, alebo sú tri body, o ktorom by som sa rád vyjadril tak konkrétnejšie. Ja si myslím, že harmonizácia v rámci celej Európy môže zlepšiť život bežného občana, a samozrejme za podmienky, že to bude demokratické a dohodnuté procese konzultácií štokholmských programom mnohé aspekty, ktoré sa týkajú organizácií bojujúcich za ľudské práva a občianských združení alebo občianskej spoločnosti. A nespadá to presne do kompetencií nášho výboru, ale ja by som chcel povedať, že nie som za posilnenie tej európskej pevnosti. Tak ďalej Ďalej podporujem a som presvedčený, že by sme mali podporiť silnú koordinovanú kampaň proti eh, falšovaniu produktov, čo je proti záujmom eh, spotrebiteľov, je to proti bezpečnosti, bezpečnosti proti verejnému zdraviu a životnému prostrediu. Avšak nemyslím, že by sme to mali preháňať. Rovnako som presvedčený o tom, že otázka falšovania liekov je závažnou, treba ju riešiť. Je to tiež hrozbou pre zdravie občanov a bezpečnosť. Avšak myslím, že harmonizácia daňových a colných pravidel by na, nemala obmedzovať obchod s generikami. Veľké farmaceutické koncerny vyvíjajú na to tlak a myslím, že to je otázka, ktorá by mala byť riešená a zohľadňovaná. No a to je z mojej strany v podstate všetko. Ďakujem veľmi pekne. Oznámenia aj návrh správy máte k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky alebo otázky? Pán Jakolíno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný. Vystúpim ako teňový spravodajca za výbor INTA. Som si preskúmal dokument e, kolegu a som si teraz vypočul argumentáciu, ktorú kolega predstavil e, v súvislosti s jeho iniciatívou. Myslím si, že v zásadných líniách tento projekt treba pozitívne ohodnotiť, ale predsa len určité korektúry by eh, sa mohli urobiť. Je jasné, že eh, projekt harmonizácie je eh, potrebný a treba ho podporiť. A pokiaľ ide o obchod s napríklad aj generickými liekmi, obávam sa, že Túto tému musíme adekvátne definovať a zredukovať ju iba naozaj na tie zásadné body. Lieky sú skutočne e, veľmi dôležité a je dobrá kontrola v tejto oblasti, aby sme to mali pod kontrolou. Je dôležité, aby tu bola obchodná výmena s tretimi krajinami. Ja to považujem za veľmi dôležitý bod a pripomeňme si, že štokholmský program je program v službách občana ktorý značne e, e, posilňuje právo občia, európskeho občianstva a e, zaoberá sa viac menej tými 200 bodmi z teda podnikateľského pohľadu. Takže preto e, som ja e, pristúpil k týmto určitým korektúram, ktoré som navrhol v jednotlivých pozmenujúcich návrhoch. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, Salvatore Jakolino e, z EPP. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť na túto tému, keďže vidím, že nie, tak slovo dostane komisia. pán alebo pani Asta Mojlen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No, skutočne, štokholmský program stanovuje rámec na ďalších 5 rokov v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti. Už poznamenali sme si všetky body, a, ktoré ste povedali, napríklad čo sa týka a falšovania. No a rovnako aj čo sa týka práv európskych občanov, ktoré boli posilnené. Už Európska komisia vydala akčný plán týka sa väčšiny otázok, ktoré budú v nasledujúcich 5 rokoch podporovať dosahovanie cieľov štokholmského programu. Ale rovnako budú prijaté ďalšie opatrenia, v tom zmysle, že štokholmský program sa zameriava na opatrenia, ktoré budú iniciované generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť a vnútorné veci. Takže nevylučujeme, že aj ďalšie servisy komisie sa budú zaoberať týmito otázkami. No a samozrejme, určite tým, ktorí sa zaoberajú falšovaním a ostatnými otázkami. S ním budeme v priamom kontakte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovolte mi ešte pripomenúte, že lehota na pozmeňujúce návrhy, na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 20. júla o 12.00. No a teraz prejdeme k bodu 4. No nech sa páči, máte slovo. Ja nechcem teraz zdržiavať nič. Ja by som chcel len využiť príležitosť a poďakovať sekretariátu výboru e, za pomoc a profesionálny prístup. No a keď budú predložené pozmenujúce návrhy, tak ich budeme postupne spracovávať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k bodu 4 to sú obchodné vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Je to rozpráva o návrhu správy pána Šolca e, z GUE. V minulosti sa už uskutočnilo pár diskusí. Ako viete, v marci Európska únia, Kolumbia a Peru ukončili rokovania o dvojstrannej obchodnej dohode. V máji začali rokovania o asociačnej dohode medzi EÚ, teda boli uzatvorené medzi EÚ a Strednou Amerikou. No a, a rokovania o asociačnej dohode a obchodných vzťahoch s Mercosurom boli opätovne otvorené. No a Európsky parlament bude tieto rokovania, tak ako už to je dobrým zvykom, veľmi pozorne sledovať. Okrem rokovania o obchodných eh, dohodách zvažuje náš výbor budúci rámec alebo rámec do budúcnosti eh, našich obchodných vzťahov s Latinskou Amerikou s ohľadom na verejné konzultácie, ktoré komisia spustila o budúcom smerovaní obchodnej politiky EÚ. No a komisia v oktobri predloží svoje oznámenie. No a teraz sa eh, je čas dať slovo Helmutovi Šolcovi, nášmu spravodajcovi, na úvod do tejto diskusie. Správu máte tiež vo svojich materiáloch na podkladoch tejto schôdzi. Helmut, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne nie je to poprvýkrát, čo sa v minulých mesiacoch sme sa zaoberali touto témou. Hneď na úvod by som chcel povedať, že tým, chcel by som sa poďakovať za všetky pripomienky, ktoré sa objavili počas všetkých diskusí. Ja som sa v tejto správe snažil načrtnúť nejaké si eh, budúcich obchodných vzťahov medzi EÚ a veľkým kontinentom zohľadniť pritom rôznorodosť krajín tohto kontinentu. No a ako ste vypovedali, pán predseda, obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou musíme vidieť e, vo svetle e, novej orientácie a smerovania obchodných vzťahov. No a to môžem len potvrdiť. Obchodná politika, obchodné vzťahy v Lisabonskej zmluve sa označujú ako dôležitý, dôležitý a neoddeliteľný prvok eh, vonkajšej činnosti Európskej únie. No a aj tak vo všeobecnosti mali prispievať k partnerskejším vzťahom aktérov v rámci medzinárodného spoločenstva štátov takže treba zohľadňovať hospodárske aspekty, rozvojové aspekty, finančné aspekty. No a v, na poslednom zasadnutí sme to zdôraznili, treba zdôrazňovať a odpovedať na ekologické otázky, otázky zamestnanosti, preto, aby tento príspevok k dohode o, alebo k tej dohode o cieľoch EÚ bol stanovený a vykonaný. Takže máme novú obchodnú politiku EÚ, ktorá tiež prispieva k k pozícii Európskej únie v medzinárodnom spoločenstve. No a tým prispieme. No a to prispieva tiež k tomu času na našej práci na, tomto, na tejto správe. A k dosahovaniu milenových cieľov rozvoja a dodržiavaniu medzinárodných záväzkov k, um, v ľudských právach, udržateľnosti a teda. Naposledy sme mimo iného hovorili tiež o aspektoch na vypočutí o tejto téme, o nových prístupoch, ktoré existujú práve v tomto regióne o biodiverzite a udržateľnosti. Keď bude vypracovávaná nová stratégia EÚ, e, my k tomu ako poslanci určite príjmeme, prispiejeme a ja dúfam, že táto správa k tomu veľmi dobre prispieje. Uvidíme ale konkrétne, čo prinesú rokovania, ktoré bežia, ktoré sú plánované. Ja by som chcel len pripomenúť, že sme zažili dohodu o obchodných vzťahoch s krajinami Strednej Ameriky, aj s ostatnými e, regiónmi. Nedávno bola prijatá dohoda o opätovnom otvorení rokovaní s Mercosurom. Takže ako tieto veci zapadajú do našej dlhodobej obchodnej stratégie? To je dôležitá téma, ktorou som sa v tejto správe tak všeobecne venoval. Po by som nás zdôraznil, že Európska únia môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu v budúcno, budúcnosti Latinskej Ameriky a tým prispievať k štruktúrovaniu a budovaniu týchto vzťahov ja som chcel však povedať, aké sú základné kamene e, konštruktívnej, progresívnej obchodnej politiky medzi EÚ a zúčastnenými regiónmi do veľkého regiónu, kontinentu. E, vedome som sa nevenoval jednotlivým zmluvám, avšak Mal som tam takú tú hlavnú, a sledoval som tú hlavnú červenú líniu. My vieme, aký komplexné sú nastolené otázky, aký komplexný medzinárodný obchod. Takže kde, v čom spočíva ten nový element, alebo kde ho hľadáte, nový element obchodných vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou a to treba hľadať v zmluve o voľnom obchode s Mexikom, s Chile, problémy, ktoré eh, sme tu, o ktorých sme tu hovorili, zmluva o voľnom obchode eh, s Peru, Kolumbiou. Máme rôzne názory, aj čo sa týka dôležitosti jednotlivých tém. Ja si však myslím, že v týchto výboroch máme vzájomné pochopenie toho, ako prispieť k novému smerovaniu obchodnej politiky. Rovnako sme hovorili o problémoch dohody o banánoch v rámci VTO. Takže my si veľmi dobre uvedomujeme tie komplexné výzvy a ja si myslím, že keď budeme hovoriť o, o budúcnosti obchodnej politiky vzťahov s Latinskou Amerikou treba neustále predpokladať, že rozvoj obchodných vzťahov s Latinskou Amerikou je veľmi dôležitá nevyhnutnosť pre rozšírenie exportu EÚ, pre uznanie Európskej únie ako obchodného partnera takými krajinami ako Brazília, Argentína alebo aj Kolumbia a Peru. No a pritom nesmieme zabúdať na to, ako tie citlivé témy, o ktorých sme teraz, o ktoré som teraz načrtol, aký vplyv môžu mať na obchodné vzťahy s veľkými obchodnými partnermi Európskej únie, ale aj malými obchodnými partnermi, pretože zamestnanosť v Latinskej Amerike, pracovné miesta, rozvoj hospodárstva je tiež príležitosťou pre Európsku úniu rozvinúť obchodnú spoluprácu, ktorá bude prospešná pre všetkých. V mojom odôvodnení stanoviska som ešte ďalej vymenoval tie veci. Na záver by som snaď mohol dodať, že ako spravodajca som mal problém a zmestiť sa do toho limitu približne 12 tisíc slov. Hm, samozrejme, niektorým aspektom by som sa hm, samozrejme rád bol venoval hm, detailnejšie. Avšak teraz mi už zostáva len tešiť sa na výmenu názorov, na prekladanie pozmenujúcich návrhov, pretože to mi dá príležitosť zamyslieť sa ešte nad jednotlivými aspektami, možno tiež ešte predložiť nejaké pozmeňujúce návrhy. Tá lehota je do konca júla, takže predtým, než sa odoberieme na dovolenky, môžeme sa ešte zamyslieť nad touto správou. A ja by som ešte rád povedal, že na záver leta začiatkom jesenného ročného obdobia. Dúfam, že sa nám podarí vypracovať veľmi dobrú správu, e, ktorý bude sledovať cieľ obchodných, obchodnej stratégie s Latinskou Amerikou na nasledujúcich 10 rokov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram teraz priestor na diskusiu. Pán Faber ako prvý za EPP. Eh, <clears throat> no Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som rád poďakoval spravodajcovi. Jeho správa podľa mňa je kvalitná, vyvážená. Iste viete, že Latinská Amerika je pre Európsku úniu mimoriadne dôležitým partnerom. To platí o to viac teraz v kríze, kedy musíme rozvíjať obchodné vzťahy, vzájomné obchodné vzťahy, tak aby to bolo nápomocné pre rozvoj oboch strán. To platí aj pre vývoz našich európskych hodnot v oblasti ľudských a občianských práv, ako aj v oblasti životného prostredia. Súhlasíme s pravodajcom v tom, že Európska únia môže, a dokonca musí, zohrať dôležitú úlohu na kontinente Južnej Ameriky. Ak dovolíte, rád by som zdôraznil niekoľko naliehavých aspektov, napríklad e, stanoviska spravodajcov, spravodajcov v určitých otázkach. Napríklad je potrebné pripomenúť, že dohody, ktoré Európska únia s Latinskou Amerikou uzatvára, že tieto sa v regióne zameriavajú na dôležité komodity, dohoda s Peru alebo s celým anským spoločenstvom. Európska únia tu nepridáva nič nového, len rozvíja už existujúce vzťahy. Rovnako Bolívia, článok 18, odsek 18, pardon, tam máme pocit, že k tejto skupine z politických vôdov nepatrí. Ale v každom prípade aj s takýmito krajinami môžeme rozvíjať obchodné vzťahy, ak majú o takýto rozvoj vzťahov záujem. 4. júna Bolívia vyjadrila um, rozhodnutie stiahnuť žalobu predloženú súdnemu dvoru Anského spoločenstva. V návrhoch dohôd sa venujeme tým sektorom hospodárstva, kde situácia v krajinách Latinskej Ameriky je proste najproduktívnejšia, najvýhodnejšia. Chceme zdôrazniť, že je dôležité, aby krajiny Latinskej Ameriky sa zameriavali aj na vnútorné reformy v hospodárskej, sociálnej, rozpočtovej oblasti, pretože takto by o rozvoj obchodu s EÚ mohol mať ďalšiu pridanú hodnotu aj v týchto uvedených oblastiach. Ďalšia vec, e, kapitola týkajúca sa investícií v krajinách Latinskej Ameriky. Toto je mimoriadne dôležité hlavne pre malé a stredné podniky a pre zamestnanosť. Je to teda mimoriadne dôležitý aspekt. No a ešte k záveru. Chcem sa poďakovať pánovi Šolcovi za odvedenú prácu na texte Iste predložíme niekoľko pozmeňovacích návrhov a som k dispozícii na ďalšie diskusie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Teraz sociálnych sa demokratov pán Evidentemente el esfuerzo que ha dedicado el colega Scholz está bien. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že pán Scholz je mimoriadne kvalifikovaný v tejto oblasti, to vidíme aj na celej jeho správe. Tá červená línia, ktorú viedil vo svojom vystúpení, tu vidíme dobre aj v jeho správe. Či už s tým súhlasíme alebo nie, názory pána Šolca je vidno v niektorých aspektoch správy, ale ten text je mimoriadne konzekventný vyvážený, konzistentný. A našou úlohou je, to chcem ešte zvorazniť, šíriť európske hodnoty v Latinskej Amerike. Kolega Scholz pripisuje vytváraniu pracovných miest veľmi veľkú dôležitosť. Áno, toto je aj pre nás kľúčové, ale ide to ruka v ruke so všeobecnými hodnotami, ktoré Európska únia navonok prezentuje a šíri. My si myslíme, že záujmy ekonomické na jednej strane a šírenie hodnot na strane druhej, čo sú to hodnoty ako demokracia, občianské práva a tak ďalej. Toto podľa nás sú otázky, ktoré e, sú kompatibilné, môžu sa navzájom doplňať. Nechcem na tomto mieste dlho vystupovať, predložím pozmaňovacie návrhy, ale mám niekoľko slušných otázok, napríklad k odseku E tam kolega Scholz doslova uvádza, že obchod medzi EÚ a Latinskou Amerikou je asymetrický. Obchod medzi niektorými krajinami Latinskej Ameriky a Európskej únie je asymetrický, ale nie je to príklad všetkých tých krajín iba niektorých. Potom v, odstavci 6 sa uvádza, že spravodajca s uspokojením konštatuje, že došlo k ďalšiemu vývoju v Bolívii, Brazílii a Ekvádore. No, tu by sme možno mohli diskutovať o tom vývoji, o tých dvoch rôznych formách, ako to funguje v Ekvadore a Bolívii na strane jednej a na strane druhej v Brazílii. Takže k tomuto si dovolím predložiť pozmeňovací návrh. Rozvoj obchodnej politiky sa napríklad prejavilo znížením e, nerovností medzi jednotlivými skupinami populácie a mať na jednej strane Ekvádor a Bolíviu a na druhej strane Brazíliu, tak to by som si to predstavoval ja. Odsek číslo 15, a e, tam spravodajca má taký trošku paternalistický prístup, musím to takto povedať. Parlament, ani komisia, ani celá EÚ podľa mňa nemôžu vytvoriť e, mechanizmus, pre občanov a organizácie v Latinskej Amerike. To si musí Latinská Amerika vytvoriť sama takéto typy mechanizmov. Nemôžeme my predsa požadovať, je to absurdné, aby komisia v Latinskej Amerike vytvárala nejaký mechanizmus. To by sme sa trošku vmiešavali do ich záležitosti. Potom odsek 16, aj k tomu predložím pozmeňovací návrh. Tam e, nie je nejaká veľmi veľká kontroverzia. Myslím si, že to bolo celkom spravodlivo vyriešené, pokiaľ ide o otázku banánov odsek 17. Tam máme určitý problém s výkladom. Anglická verzia a španielská verzia sa v bode 17 líšia je tam nezhoda. V anglickej verzii, neviem ako je to teraz nemecko, ale v anglickej sa uvádza v bode 17 poukazuje na to, že je potrebné ratifikovať dohodu. O Španielčine sa hovorí, že niektoré parlamenty ešte musia ratifikovať dohodu. Takže v anglické verzii slovo niektoré nie je a v španielčine sa to slovo niektoré uvádza. Tá anglická je taká všeobecnejšia. Ja v každom prípade predložím k tejto vete pozmeňovací návrh, pretože podľa mňa nemá zmysel. Áno, je to evidentné, že parlamenty musia dohodu ratifikovať, veď to je logické. Komisia tu má právo legislatívy a parlament potom ratifikuje dohodu. To je úplne samozrejmá vec. Tiež chcem povedať, že sme opakovane hovorili o prípade Bolívie, ktorá už stiahla svoju stiažnosť na súdnom dvore Anského spoločenstva. Už sa blížim ku koncu. Otázka potreby opätovného prejednania rokovacieho mandátu, teda ide o jeho aktualizáciu toto je, myslím, tiež jasné. A komisár de Chucht zrejme potrebuje mať novo naformulovaný rokovací mandát. Potrebujeme tiež pravidelné vypracovávanie dopadových štúdií, tak aby sme vedeli, aké vplyvy to bude mať v reálnom živote. A ešte úplne na záver mám pocit, že Spravodajca si zaslúži vďaku za jednu vec, ktorú tam zdôrazňuje, ale ja by som to zdôraznila možno ešte viac. Tam ide o UNASUR, u úlohu UNASUR. Podľa mňa by sme to mohli naformulovať ešte trošku enfatickejšie, napríklad iniciatíva Brazílie, vďaka nej napríklad sa podarilo zabrániť občianskej vojne v Bolívii. Takže UNASUR, áno, zaslúži si uznanie a to by tam malo byť teda ešte viacej zdôraznené. A potom ešte, pokiaľ ide o európsku solidaritu, že vlastne vďaka tejto solidarite radi všetci podporíme zmienku o tom, aké úspechy dosiahlo španielské predsedníctvo. Madridský summit, myslím konkrétne. Ďakujem pekne. Pán Sturdy, nech sa páči, pán podpredseda. Ďakujem pekne. Pán Scholz, zrejme to bude veľmi zložité. Ak dovolíte, jednu vec by som vypichol vy alebo komisia by ste tak tomu potom mohli vyjadriť. Ide o bod číslo 19. Tam sa uvádza, že je potrebné úzke zapojenie do vyrokovania dohody EU-Mercosur. Mňa by zaujímalo, či sa niečo zmenilo, pokiaľ ide o Mercosur e, v porovnaní s našimi rokovaniami o DDA. Zmenilo sa niečo? Prečo je potrebné znova rokovať? A potom ešte druhá otázka na vás alebo na komisiu. Týka sa Argentíny a blokády e, spracovaných produktov vrátane spracovaných produktov, ktoré pochádzajú z Brazílie. To je ironické. Takže Mercosur e, sa má rozšíriť a zdá sa, že niektoré veci sú tu ešte nedoriešené v rámci skupiny Mercosuru. To sú moje otázky buď na pána Šolca alebo na komisiu. <laughs> Tri stručné body Poprvé, veľmi dobre vypracovaná správa. Vzhľadom na to, čo majú robiť inštitúcie Európskej únie a chcem zagratulovať e, spravodajcovi a jeho kolegom za to, že prešli s takýmto veľmi zrozumiteľným textom. Bohužiaľ, nesúhlasím so všetkým, čo tam je obsahnuté. Mm, iste nebudete prekvapení, že to hovorím. Uh, a najviac ma znepokojuje odsek číslo 1. Tam sa uvádza, že zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva obchodnú politiku um, definuje ako um, súčasť zahraničnej politiky. Naša skupina, moja strana sú presvedčené, že obchod by mal byť vnímaný samostatne, že by nemal byť predmetom nejakých politických cieľov, a podľa nás bude veľmi zložité mm, podporiť odsek číslo 1. Takže sa tomu ešte istotne vrátim pri ďalších príležitostiach. Len som chcel na záver zagratulovať spravodajcovi za to, že pripravil takýto naozaj kvalitný text. Je to naozaj vynikajúci základ pre ďalšiu diskusiu compliment is on record. And... Áno, to sme si poznamenali. Teraz za komisiu pán Jürgensen. Thank you much. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný, aspoň sa o to pokúsim. Zopakujem niekoľko takých všeobecnejších vecí, ktoré som na tomto fóre povedal už minulé. Len chcem povedať, že v plnej miere súhlasíme s tým, že je potrebné mať koherentnú obchodnú politiku z očí voči krajinám Latinskej Ameriky, čo napomôže regionálnej integrácii ako aj ďalším cieľom ako sociálna kohezia a regionálna integrácia. Takže Európska únia práve preto vo Latinskou Amerikou nie nepodporuje dlhodobé FDA. My chceme takú obchodnú politiku, e, ktorá bude e, vystávať z perspektívy dlhodobejších asociačných dohôd, vrátanie politického dialógu, rôznych e, foriem spolupráce a tiež to je financované z našich zdrojov. Pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode a o asociačné dohody, e, tieto e, sú v súlade s aktivitou EÚ vo VTO a s našim záväzkom, pokiaľ ide o DDA a o e, multilateralizmus. Takže my sa snažíme pokračovať v tejto práci, e, snažíme sa mm, akceptovať e, to, čo robí Európsky parlament vo svojich stanoviskách, čo uvádza. Naozaj si vážime váš input v tejto veľmi dôležitej oblasti našej práce v zahraničných vzťahoch a našej celkovej obchodnej politike v najbližších rokoch. My sme nedávno uzavreli určité dohody a vidíte, že niektoré naše snahy už e, prinášajú svoje plody. Ak dovolíte, pán predseda, stručne budem reagovať na tie priame otázky, ktoré na našu adresu odzneli. Pokiaľ ide o problémy dovozu potravín z EÚ do Argentíny, spracovaných výrobkov. Toto je otázka, ktorú naozaj považujeme za mimoriadne e, vážnu. Túto otázku e, sme otvorili prostredstvom diplomatických kanálov z Bruselu, prostredníctvom oficiálnych demarš v Argentíne. Hovorili sme o tom na oficiál- oficiálnej úrovni so zastupcami Argentíny počas prvého kola rokovania o tom mechanizme, e, ktoré prebehli pred niekoľkými týždňami. Dostalo sa to aj do médií. A či sme o tom hovorili na oficiálnom zasadnutí, ktorého sa zúčastní všetci partneri Mercosuru, partneri Eh, Argentíny v Mercosur, Takže sme sa snažili naozaj pôsobiť na viacerých eh, frontoch. No a naša delegácia eh, na mieste potvrdila, že to už má určité dopady. Kontajnery pochádzajúce z Európskej únie, ktoré boli zatiaľ blokované, tak tieto sa postupne prepušťajú a nemáme žiadne mm, poznatky o nejakých nových prípadoch. Takže musíme povedať, že naše aktivity Eh, sa vydarili a už teda eh, prinášajú výsledky. Túto otázku naozaj považujeme za mimoriadne vážnu. Naďalej budeme komunikovať s Argentínou a s partnermi Mercosuru. No a pokiaľ ide o regionálnu integráciu, mechanizmy, Eh, sú povolené, aj Európska únia sa rozširuje, Mercosur má právo sa tiež rozširovať. Toto musíme skrátka umožniť. Eh, taktiež nás nikto neovplyvňuje v tom, či sa chceme rozširovať o aké krajiny, takže ani my nemôžeme eh, nejakým spôsobom pôsobiť na Mercosur. Rozšírenie o Venezuelu napreduje veľmi pomaly, ešte je potrebné, aby to bolo ratifikované paraguajským parlamentom a je to naozaj veľmi komplikovaný postup. Venezuela bude musieť prevziať aký Mercosuru, takže otázka znie, ako, kedy a či vôbec sa Venezuela stane naozaj partnerom v rokovaní a zasadne zrovnaký rokovací stôl. Zatiaľ to nie je nejaká palčivá otázka. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Chce sa ešte spravodajca vyjadriť na záver? Ďakujem, pán predseda. Prosím, čo možno najstručnejšie. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ďakujem vám pekne za to, čo ste uviedli, za to, že ste ma pochválili, za tú prácu, ktorú sme spoločne na správe odviedli. odviedli. Možno len jedna poznámka. Obchod a zahraničná politika Samozrejme, že si nemyslím, že obchod je priamým nástrojom zahraničnej politiky, ale je to súčasť eh, nášho zahraničného pôsobenia, pôsobenia navonok. Európska únia vlastne mm, má vzťahy s eh, partnermi, na eh, ktorých základe je Európska únia hodnotená. A tieto vzťahy, jedna časť týchto vzťahov je obchodného charakteru a Európska únia v tejto medzinárodnej výmene eh, skrátka sa zapája. Takto to chápem ja, takto to chápem aj pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu eh, a tú formuláciu týkajúcu sa externej politiky, že je potrebné, aby jednotlivé politiky boli navzájom koherentné. A toto by podľa nás, podľa mňa eh, mala byť taká myšlienka, ktorou sa budeme riadiť pri formovaní našich e, ďalších zahraničných e, vzťahov s ktorýmkoľvek regiónom, či už to Latinská Amerika alebo iná časť sveta. Pokiaľ ide o Mercosur, tam môžem len potvrdiť to, čo povedala komisia, to, ako sa Mercosur e, vyvíja, to je predmetom rozhodnutí príslušných krajín. My to teda berieme na vedomie, že aj tam prebieha určitý diskusný proces, ktorý bude mať vplyv na budúci vzťah medzi EÚ a krajinami Mercosuru. Takže na nás to bude mať určitý dopad, pokiaľ ide o vyhodnotenie smerovania obchodnej spolupráce s týmto regiónom. Pokiaľ ide o tie jednotlivé ďalšie body, keď tu budú konkrétne formulácie, tak by bolo dobré v ďalšej fáze sa konkrétnejšie pozaoberať niektorými otázkami. Ja si myslím, že niektoré z tých formulácií by sa dali ešte pozmeniť. Áno, ja som sa snažil to naformulovať tak, aby to neplatilo len pre jednu krajinu, ale aby to vystihovalo charakter budúceho vzťahu EU-Latinská Amerika. Pokiaľ ide napríklad o obchodnú spoluprácu v tomto regióne. K bodu 17 No, 17, to je podľa mňa naozaj problém z prekladu. Nemecká a anglická verzia sú zhodné. Ja som si nevšimol, že španielská verzia má nejaký rozpor. O tom sa ešte budeme musieť, to ešte budeme musieť objasniť. Ak dovolíte, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí so mnou na tom spolupracovali. Pani Prívas sa chcem poďakovať za vynikajúcu podporu, naozaj vecnú pri práci na tejto správe. Ďakujem pekne aj za to, že som sa mohol ako spravodajca zúčastniť viacerých delegácií, pretože som týmto získal lepší prehľad o situácii v Latinskej Amerike. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uzavrieme to tým, že vám poviem, že do 28. júla je možné prekladať pozmeňovacie návrhy. To je za chvíľu. A poďme k bodu 5. O 18. teda končí tá lehota, ktorú som predtým uviedol. No a teraz by som rád povedal, že bod číslo 4 nášho spravodajcu bolo rozdistribuované. Chcem sa poďakovať sekretariatu za to, že pripravili tento náš obežník, ktorý naozaj je vynikajúcim zdrojom informácií. Takže ďakujem veľmi pekne sekretariatu. Už tu máme nášho hostia, tak poďme k bodu číslo 5 pardon, k bodu číslo 6. Vítam tu pána Stevena Vanakera, ktorý je podpredsedom vlády a minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu. Je teda člen belgickej vlády a zastupuje tu predsednícku krajinu rady a bude sa venovať prioritám belgického predsedníctva v oblasti zahraničného obchodu. Potom, čo už máme za sebou naozaj veľké úspechy španielského predsedníctva v tejto oblasti, teraz sú na rade Belgičania, ktorí prevzali rotujúce predsedníctvo a my sa tešíme na toto predsedníctvo a želáme mu veľa úspechov. Takže veľa šťastia, nech sa vám darí. Toto je môj odkaz nášmu hostovi, jeho vláde a predsedníctvu a rady. Takže ďakujem, že ste prišli a nech sa páči. Máte slovo. Much, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, dámy a páni, v prvom rade dovolte mi, aby som vám, pán Petra, poďakoval za vaše milé slova na uvítanie e, smerom e, na naše predsedníctvo. Chcel by som týmto zdôrazniť niečo, čo belgické rotúce predsedníctvo už jasne e, zdôraznilo pri prezentácii svojich priorit v Štrásburgu. A to je, že si želáme dobrý vzťah s Európskym parlamentom. Sme si plne vedomí, dôležitej úlohy, ktorú, dôležitejšie úlohy, ktorú Lisabonská zmluva e, dala parlamentu. A samozrejme chceme to plne e, z, zohľadňovať a je jasné, že aj keď ide o to, aby sme sa zaoberali e, medzinárodným, konfiguráciou medzinárodného obchodu zo strany rady. Chceme budovať na dobrom vzťahu s Európskym parlamentom a zvlášť s vašim výborom a radou. Samozrejme nemusím vám pripomínať skutočnosť, že priority, ktoré teraz e, spomeniem, musíme vidieť e, v kontexte tria predsedníctiev, teda španielského, belgického a e, maďarského. Ako spomenul pán predseda 23. júna, môj španielský kolega prezentoval pred vami pokrok v práci e, na rade za prvý pol rok tohto roku a za moju stranu dúfam, že e, sa nám e, podarí naplňať ďalej ciele, ktoré sme si stanovili a samozrejme budeme zohľadňovať aj prácu komisie, prebiehajúce rokovania, ako aj implementáciu zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, či už ide o vecné otázky, ako aj nové kompetencie pre inštitúcie prvom rade možno všeobecná pripomienka. Nemusím vám pripomínať veľkosť krízy, v ktorej sa v Európe nachádzame, ktorú zažívame dnes. A e, teda nemusím pripomínať potrebu nájsť e, správne odpovede na ne. A práve e, nástroj spoločný obchodný, spoločná obchodná politika predstavuje veľmi dobrý nástroj. Samozrejme, nerieši všetky problémy, ale určite je to súčasť riešenia Spolu e, s 27 členskými štátmi by sme mali preto ukázať, že sme schopní presadiť naše obchodné záujmy e, e, tak, aby naši občania mohli mať z toho prínos a zároveň, aby sme podporovali hospodársky rozvoj najchudobnejších krajín. Chcel by som sa venovať šiestim častiam v mojom prejave. V prvom rade tu ide o multilaterálnu oblasť, potom regionálne a bilaterálne vzťahy a napokon sa chcem venovať Eh, ďalšiemu procesu v oblasti Lisabonskej zmluvy a aj eh, teda pokiaľ ide o rovnováhu medzi inštitúciami. A v čtvrtej časti sa chcem zaoberať obchodnými eh, vzťahmi s našimi hlavnými partnermi. A budem chcieť potom v piatej časti sa venovať rozvojovej dimenzii obchodu a na záver spomeniem aj akta pár slovami. Takže takýto je rámec môjho e, vystúpenia tu dnes pred vami. A teraz v prvom rade e, tá multilaterálna časť. E, v prvom rade belgické predsedníctvo ešte stále uprednostňuje multilaterálnu cestu a preto neprekvapí, že kol rokovaní z Doha ostáva na vrchu našich priorít a samozrejme Poznáte európsku pozíciu v tejto oblasti. Ja som e, presvedčený, že napriek teda tým otázkam e, časového harmonogramu táto dohoda by naozaj posilnila hospodárskú ekonomiku, obzvlášť rozvíjajúce sa krajiny a zabraňovala by protekcionistickým tendenciám. Ale ako viete, EÚ sama nemôže všetko zmeniť a závery G20 v Toronte na konci júna, aj keď volajú po e, prehodnotení Saulského samitu z novembra, um, hovoria o určitej, uh, určitom realizme v časovom harmonograme. Je jasné, že ak by tu mal byť nejaký nový vývoj, predsedníctvo spolu s komisiou vás bude informovať, ako tomu bolo aj v minulosti, tak ako to aj predpokladajú zmluvy. Druhá časť, e, keď hovoríme o regionálnych a bilaterálnych dohodách o voľnom obchode, tu treba povedať, že nikdy e, ich úlohou nebude e, nahradiť multilaterálne dohody. To nie je ich cieľom. Práve na, naopak, e, dá sa povedať, že tieto regionálne a bilaterálne dohody doplňajú dohody na poli VTO a regulujú úpravy, ktoré sa nespomínajú v diskusiách VTO. Predsedníctvo bude pracovať na tom, aby dosiahlo pokrok v prebiehajúcich rokovaniach na regionálnej úrovni, napríklad s Euromedom, s Radou pre spoluprácu krajín Perského zálivu a Mercosurom, ako aj s krajinami ako India, Singapur, Kanada a Ukrajina. A kde to bude možné, predsedníctvo sa bude snažiť eh, uzavrieť dohody. Ak by som sa mohol trošku sústrediť na regionálne rokovania, musím povedať, že som si vedomý osobitostí každých eh, z týchto regionálnych eh, rokovaní. Aj v skutočnosti, že niektoré z nich už eh, dosť dlho prebiehajú a niekedy boli nároky prerušené, takže keď budeme hodnotiť ich potenciál a na uzavretie budeme zohľadňovať všetky prvky rovnakým spôsobom, ako tak robíme Ehm, keď ide o zohľadnenie všetkých zájmov členských štátov. Takisto budem monitorovať eh, vývoj v týchto rokovaní, vychádzajúc pritom z správ komisie. Pokiaľ ide o dohodu s Mercosurom, aby bola úspešná, musí sa venovať všetkým aspektom ambiciozne, ktoré nás zaujímajú, napríklad priemyselný e, tovar služby, e, poľnohospodárstvo aj ochrana e, práv duševného vlastníctva a verejné obstarávanie. Pokiaľ ide o Euromed, E, ciele poznáte, e, oblasť voľného obchodu s progresívnou liberalizáciou obchodu s tovarmi a službami, čo by prispelo k trvalej, trvalej, e, trvalému rozvoju tohto regiónu. Spomínate si, že koncom minulého roka sa vytvorila cestovná mapa preto, aby sa tento proces rozvíjal nad rámec roku 2010. S komisiou a našimi partnermi budeme zohľadňovať situáciu v budúcich rokoch. Pokiaľ ide o Strednú Ameriku, Rada ešte nemá formálny návrh komisie, eh, aby podpísala dohodu, ktorá sa sfinalizovala v máji. Rada eh, príjme svoje rozhodnutie po tom, čo samozrejme dostane aj eh, áno zo strany parlamentu, tak ako to predpokladá článok 218.6a zmluvy. A napokon, keď sa vrátime k rokovaniam s krajinami z Perského zálivu, dosiahli sme pokrok v určitej oblasti, ale v určitých tam ešte ostávajú otvorené otázky. Spoločná rada sa stretla 20, 20. krát a diskutovala o clách a samozrejme budeme monitorovať eh, všetok pozitívny pokrok. A pokiaľ ide o regionálne a bilaterálne vzťahy, tu by som, teraz by som sa rád eh, preš, eh, sústredil čisto na bilaterálne vzťahy. Môžem potvrdiť, že E, našou e, vrcholou prioritou je sfinalizovať dohodu s Južnou Kóreou. Ako viete, momentálne diskutujeme o zabezpečovacích e, klauzulách s vami. Proces, ktorý viedol k tomu, aby sme dočasne uplatňovali dohodu, potom čo sa k tomu vyjadrí parlament. Tento proces sa už začal. Toto je od eh, mm, stratégie Globálna Európa, ktorá bola pri v oktobri 2006 najväčšia eh, eh, zmluva zo strany EÚ. My sme si toho vedomi, musíme hodnotiť aj všetky politické, ekonomické dimenzie a hľadať naozaj vyváženosť medzi zájmami všetkých strán a aby sme a treba zabezpečiť efektivitu tejto ochrannej klauzuly. Urobíme všetko preto, aby Európsky parlament dostal záverečný text dohody, e, keď sa vytvorí e, hneď po lete a e, budeme, bude nás teda zaujímavať váš názor. A pokiaľ ide o krajiny ASEANu, dohoda medzi EÚ a nimi, tie rokovania o nej prebiehajú extrémne pomaly. Z toho vyplýva, že budeme teraz rozmýšľať nad tým, aké by boli najlepšie spôsoby, ako ďalej rokovať. E, preto sa EÚ rozhodla postupovať skôr bilaterálne s krajinami, ktoré majú záujem a pritom e, na, na, na dlhodobej báze nebudeme zabúdať aj na možnosť e, takéhoto, takejto celkovej bilaterálnej dohody o voľnom obchode. So Singapúrom sa už konali dve kola rokovaní v roku 2010 a ďalšie kolo sa predpokladá v septembri. Rokovania o e, zóne voľného obchodu s Indiou začali v roku 2007 a doteraz sa konalo veľa stretnutí, ktoré umožnili zhodnotiť očakávania oboch strán. Dosiahol sa pokrok, ale ostávajú tu aj ehm, zložité obdobia, ako napríklad e, e, oblasti ako ehm, clá, aj otázky verejného obstarávania. Dúfajme, že tento rok sa nám e, podarí pokrok, ale momentálne v tomto štádiu je ťažké hovoriť o tom, ako veci dopadnú. Pokiaľ ide o Kanadu, ehm, rokujeme o tzv. dohode CETA, ktorá by prehlbila naše obchodné a hospodárske vzťahy. Je to naozaj ambiciozná iniciatíva kde sa snažíme eh, práve zistiť eh, pozitíva pre obe strany, eh, pokiaľ ide o obchodovanie s tovarmi, službami, verejné obstarávanie, ochranu a efektívne uplatňovanie práv duševného vlastníctva, aj oblasti sociálnych a environmentálnych aspektov obchodu a trvalého, trvalodržateľného rozvoju tu spomíname. Na jeseň eh, zhodnotíme eh, naše naše očakávania, aby sme eh, zistili, či sme na rovnakej vlnovej dĺžke a či sa nám podarí v dohľadnej dobe uzavrieť dohodu Ukrajina. To sa zaoberáme už od roku 2008. Kolo rokovaní sa práve prednedávnom konalo, ale hm, úprimne povedané Pokrok sa zdá byť zložitý momentálne, predovšetkým pokiaľ ide o um, regulatornú aproximáciu a určitý prístup e, na trh pre určité sektory. Ukrajina je dôležitým partnerom pre EÚ a rada dúfa, že rokovania sa e, v budúcom pol roku pohnú ďalej. Ďalšia vec, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode s Peru a Kolumbiou, tu komisia e, finalizovala rokovania v marci roku 2010. Rada teraz čaká na formálny návrh komisie, aby sa začal postup pre e, podpis a uzavretie e, dohody Takže to by bolo všetko k tej e, časti bilaterálnych vzťahov. A teraz e, tretia kapitola, tu by som sa chcel venovať do hĺbky Lisabonskej zmluve, ktorá priniesla so sebou e, zásadné zmeny pre spoločnú obchodnú politiku. Jednou z nich zásadnou je zvýšená kompetencia Európskeho parlamentu v oblasti príjmania vnútorných opatrení implementujúcich obchod, spoločnú obchodnú politiku a Eh, uzatvárania medzinárodných eh, obchodných dohôd. Eh, takisto tu ide o značné zdieľanie informácií s parlamentom. Musím povedať, že predsedníctvo víta tieto dôležité zmeny a s veľkou spokojnosťou konštatuje, že úzka spolupráca s Európskym parlamentom v obchodnej oblasti sa už začala. Ďalej sa budeme zasadzovať za to, aby postupy Lisabonskej zmluvy sa plne uplatňovali v súlade s cieľmi obchodnej politiky únie. Jednou e, ďalšou veľkou zmenou ktorá e, sa, e, to je exkluzív výlučná kompetencia EÚ v oblasti priamých zahraničných investícií. V budúcich mesiacoch sa rada bude zaoberať dvomi spôsobmi, ako integrovať priame zahraničné investície do pola EÚ. Budeme sa zaoberať návrhom nariadenia o tranzičných e, úpravách pre existujúce bilaterálne dohody a po druhé oznámenie komisie e, e, o budúcej politike EÚ v tejto oblasti sa tiež pripravuje. Rada práve teraz dostala návrh komisie a preto môže teraz začať diskusia. Parlament bol informovaný o návrhu nariadenia a predsedníctvo spolu s komisiou zabezpečí, aby Európsky parlament bol informovaný o e, priebehu diskusí, ktoré sa začnú na rade. Predsedníctvo sa bude snažiť e, viesť diskusie najkonštruktívnejším možným spôsobom. Vieme, že to je dôležitá otázka, ktorá si vyžaduje e, rozsiahle diskusie a bude si vyžadovať určitý čas. Našim cieľom je, aby sme toho E, urobili čo najviac a umožnili rade čo najrychlejšie e, e, začať si vytvárať všeobecné myšlienky. A slúbil som, že sa budem venovať aj našim obchodným vzťahom s našimi hlavnými partnermi. V tejto súvislosti treba tiež spomenúť viacero bodov, ktoré budú predmetom diskusí v budúcich týždňoch a mesiacoch. Neprekvapí vás, že tu spomeniem transatlantické vzťahy Rusko a Čínu. Netreba hovoriť, že obchodné vzťahy z USA sú vysoko dôležité pre EÚ. V roku 2009 napriek finančnej kríze EÚ exportovala viac než 204 miliard eur tovarov do USA a importovala 159,8 miliard. A v oblasti služieb 119,4 miliard exportov sme zaznamenali a 127 miliard importov. Pokiaľ ide o priame investície, čísla tu hovoria eh, o podobnej dôležitosti, ukazujú naozaj o previazanosti našich hospodárstiev, ktoré pokrývajú obrovský trh, viac než 700 miliónov ľudí Počas nášho predsedníctva sa snažíme zintenzívniť naše úsilie nielen preto, aby sme posilnili naše strategické partnerstvo v multilaterálnej oblasti a v implementácii programu 2007 pre um, hospodárskú kooperáciu a regulačný dialog, ale aj aby sme posilnili prácu um, transatlantického hospodárskeho výboru. Bez pochyby máme dobré vzťahy ehm, v oblasti obchodu s USA. Nechcem samozrejme hovoriť, že by boli nedôležité tie ehm, otázky, ktoré nefungujú dobre, ale ehm, budeme spolupracovať na tom, aby sme ich riešili a celkom určite 98% nášho obchodu prebieha bez akýchkoľvek problémov. Ako všade inde, čím EU bude zjednotenejšia a bude hovoriť s jedným hlasom a bude tak aj rokovať, tým lepšie sa nám bude dariť e, hájiť naše záujmy. Pokiaľ ide o Rusko, E, toto je tiež na programe nášho predsedníctva. Máme e, veľmi silný obchodný vzťah s týmto kľúčovým partnerom a až do nedávna e, veľmi rýchlo rástol obchod medzi našimi krajinami, stranami, avšak tento trend bol prerušený krízou a jedno, jednostrannými opatreniami protekcionistického charakteru zo strany Ruska. Ehm, samozrejme prebiehajú ehm, prístupové rokovania do VTO zo strany e, Ruska. Ehm, samozrejme venujeme sa aj dohode o partnerstve a kooperácii s Ruskom. My silne podporujeme vstup Ruska do VTO a podporujeme aj teda e, politické snahy v Rusku v tejto oblasti, ale teraz e, treba, aby konalo Rusko. Som e, presvedčený, e, že treba e, do novej dohody vložiť mnoho bodov, ktoré by zlepšili aj naše vzťahy medzi EÚ a Ruskom. To by súhlasilo aj s partnerstvom pre modernizáciu, ktorú, na ktorom sme sa dohodli na poslednom samite EÚ-Rusko. Ehm, takisto je potrebné, aby Rusko e, sa snažilo odbúravať zábrany v e, obchode. A, e, avšak vytvorenie colnej únie Rusko, Bielorusko, Kazachstan o tomto nenapovedá. Treba povedať, že rada nemá nič proti vytvoreniu tejto colnej únie, ale obáva sa, má obavy, pokiaľ ide o negatívny vplyv týchto na proces Ruska v vyjednávaniach pristúpenia Ruska do VTO. A pokiaľ ide o Rusko, tu naozaj stojíme pred veľkou výzvou pre našu spoločnú obchodnú politiku. Čína sa stala druhým najväčším obchodným partnerom EÚ po USA a je hlavným zdrojom našich e, dovozov. My sme tiež najväčším obchodným partnerom Číny. Otvorený trh EÚ e, silne prispieva k e, rastu čínskej ekonomiky, ktorá vychádza z exportov. A je jasné, že aj EÚ e, profituje z rastu čínskeho trhu a otvorenia čínskej ekonomiky ktoré postupne nastave. Ale e, je potrebné, aby Čína s nami e, e, spravodlivo obchodovala, rešpektovala náš práva duševného vlastníctva a dodržiavala aj svoje povinnosti vyplývajúce z VTO. Treba teda zabezpečiť, aby prostredie na čínskom trhu nebolo diskriminačné Všetko eh, to súvisí aj s bilaterálnymi kontaktami, aj eh, s tým, čo sa deje na poli VTO. Rada je eh, presvedčená, že široké, široká dohoda o partnerstve a kooperácii môže posilniť vzťahy medzi EÚ a Čínou. Dovolte mi, aby som ešte E, sa venoval piatému bodu, e, ktoré, e, ktorý je v záujme belgického predsedníctva, to je rozvojová dimenzia obchodu. Um, vidím tu tri témy, ktorým sa treba venovať, pokiaľ ide o túto rozvojovú dimenziu. Po prvé, všeobecný systém preferencií, po druhé, dohody o ekonomickom partnerstve a potom dohoda o obchode s banánmi. Pokiaľ ide o EPA, e teda dohody o ekonomickom partnerstve s krajinami AKT, naše hlavné ciele sú nezmenené. Chceme vytvoriť regionálne e, dohody EPA, pretože tieto môžu zabezpečiť rozvoj a revitalizovať obchodné toky e, medzi nami a krajinami AKT. Takýto výsledok je o to dôležitejší vo svetle globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá ťažko postihla hospodárstva krajín AKT a ich obchod. Úloha e, Všeobecného systému preferencií e, GSP e, v celkovom prístupe EÚ k obchodu a rozvoju, to je obzvlášť dôležité. Európsky parlament právom vo svojom uznesení z minulého marca spomenul pozitívnu úlohu tohto nástroja pokiaľ ide o rozvíjajúce sa krajina, avšak ni- krajiny, avšak nič nie, na tomto svete nie je dokonalé a všetko sa dá zlepšiť v tomto svetle komisia navrhne zlepšenie tohto systému v budúcich mesiacoch. Budeme sa zaoberať týmto novým celkovým režimom a budeme sa zaoberať rozšírením aplikácie tohto nariadenia GSP na e, určité obmedzené obdobie tak aby sme sa vyhli nejakému právnemu váku, pokiaľ nebude k dispozícii nová, nová rozšírená úprava. Potom dohoda o obchode s banánmi, ktorú prednedávnom EÚ podpísala s krajinami Latinskej Ameriky na jednej strane a na druhej strane z USA. Ukázala schopnosť EÚ riešiť dlhodobé obchodné vzťahy konštruktívnym spôsobom. Eh, a je tu eh, ešte o jednu vec menej, eh, ktorú musú, musia riešiť na, počas rokovaní v Doha. Chcel by som spomenúť ďalší dôležitý aspekt celkového, um, uh, celkovej dohody z Ženevy. Uh, riešime uh, týmto aj tie legitímne obavy krajín Latinskej Ameriky a AKT, ktoré nazývajú tropické alebo pre, um, produkty tropické alebo um, produkty preferenčnej erózie. Ide o to, aby sme pomáhali e, krajinám, ktoré exportujú banány e, v období zmien. A teraz e, Dôležitým cieľom predsedníctva je aj boj proti e, falšovaniu, obchodná dohoda proti falšovaniu. Váš výbor už o tejto téme viackrát diskutoval aj s radou, takže nebudem e, teraz spomínať historickú perspektívu týchto rokovaní. Chcel by som iba zdôrazniť, že efektívna ochrana práv duševného vlastníctva je e, politickou prioritou, ktorú naše inštitúcie e, e, viackrát potvrdili pretože je to dôležité na, za účelom ochrany a posunenia um, um, pozície EÚ, inovácií aj prosperity EÚ v globalizovanej ekonomike. Rada sa snaží proaktívne v tejto e, oblasti e, pôsobiť, e, vypracovala konsolidovaný návrh rokovacieho textu, tak aby jednotlivé strany boli informované o tom, čo, o čom sa rokovalo a o čom sa nerokovalo. Takže rada je iba veľmi rada, ak, že aj ostatní partneri sa konečne rozhodli tiež takýmto spôsobom e, zverejniť svoje e, texty. 9. kolo sa konalo v Lucerne 28. júna až 1. júla 2010. Výsledokom bolo, že účastníci e, pripomenuli rámec rokovaní a aspekty, ktoré neboli pokryté, ako to trobudové pravidlo, a skutočnosť, že akta sa nechce zaoberať e, nové, e, novými právami duševného vlastníctva ani rozširovať, ani znižovať tie existujúce. Um, komisár práve dnes, komisia práve dnes vystúpi v parlamente a e, bude, témou jej vystúpenia bude akta. Uh, Takže ak tá nebude v, bude súhlasiť, bude v súlade s dohodou VTO TRIPS aj s vyhlásením na tému TRIPS a verejného e, zdravia a nebude sa týkať cezhraničného tranzitu e, generických liekov. Napokon mi dovolte zdôrazniť, že váš výbor a Európsky parlament je e, veľmi dôležitý a rada ho bude, zain, bude zainvolovávať počas svojej práce Ehm, tak ako e, o tom hovorí Lisabonská e, zmluva. Budeme sa samozrejme snažiť konštruktívne chrániť ehm, ehm, práva duševného vlastníctva. Pán predseda, členovia e, parlamentu. Momentálne sa naozaj nachádzame na kryžovatke, pred nami je dôležitá nová kapitola a váš parlament, náš parlament, tam bude zohrávať dôležitú úlohu Belgické Predsedníctvo chce s vami spolupracovať na tom, aby sme spoločne prijali tie potrebné zmeny a 31. decembra e, by som bol rád, keby sme mohli skonštatovať, že sme na dobrej ceste. Ďakujem. You, minister, uh, Ďakujem veľmi pekne e, za tieto podobné informácie o prioritách belgického predsedníctva v oblasti obchodu. A len kvôli vašej informácii, tak včera sa uskročnil e, technický briefing o poslednom kole rokovaní akta. Komisár de Hucht je dnes v parlamente, ale v parlamente, ale vo výbore LIBE a myslím, že sa venuje trošku iné otázke. Ale máte pravdu, včera sa uskročil briefing na tému akta. No a teraz prejdeme na otázky. Mám tu 7 žiadostí. Jedna za každú politickú skupinu. No už budeme sa snažiť. A povedzme, mm, maximálny limit na otázku bude 4 minúty. Ako prvý dostáva e, slovo pani zástupkňa EPP. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. A skutočne sa tešíme, že ste dnes prišli. Nož v Bruseli sú určite aj dôležitejšie, respektíve príjemnejšie veci, ktoré by sa dali robiť. E, Nož e, veľmi pekné to bolo, čo, čo sa stalo minulý týždeň v Štrasburgu. Avšak, e, úprimne povedané, v prípade obchodnej politiky každé predsedníctvo opakuje tú istú mantru. No a to je možno ten hlavný problém tejto problematiky. Španielské predsedníctvo s niečím pohlo, hlavne čo sa týka Latinskej Ameriky, avšak mnohé ďalšie veci ostali nezmenené. Mám dve konkrétne otázky. V Európskej únii sa venujeme bilaterálnym rokovaniam a zmluvám a súčasne hovoríme, že my sme za obnovenie kolorokovaní z dohy. Ja to vidím pravdepodobne tak ako vy. Avšak nemyslíte si, alebo jedna iná otázka, kde by Európska únia nejak podstatne mohla ovplyvniť progres alebo pokrok v rokovania z Dohy. Ja to nepovažujem veľmi za možné, ale možno nám k tomu niečo poviete. Druhá otázka. Úplne právom ste povedali, že úloha Európskeho parlamentu je po Lisabonskej zmluve hm, zmenená. A vy ste to povedali tak rovnako vágne ako komisár de Gucht o tejto úlohe konkrétnej. No a preto sa pýtam, ako vidíte vy konkrétnu spoluprácu? Aké sú vaše predstavy? No a posledná vec, to je skôr pripomienka, ja som pred dvoma rokmi napísala správu o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Ruskom. A v tom prípade sa dá neustále konštatovať a je veľmi pekné, že tá správa ešte platí. Bohužiaľ však preto, lebo sa urobilo tak málo. Myslíte vy vážne, že Rusko sa chce stať členom VTO? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a v mene SAD, Kadar, Arif. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel poďakovať belgickému predsedníctvu za túto prezentáciu. Mal by som niekoľko pripomienok. Prvá otázka. Vy ste hovorili pomerne podrobne o viacerých bilaterálnych dohodách. Naša politická skupina si však myslí, že tento postup nevedie k multilaterálnej činnosti. Je to teda tak, že multilaterálne vzťahy sú trochu narušené, postupuje sa v rámci dvojstranných rokovaní a to aj v rámci VTO. No a druhá otázka, ktorú by som chcel položiť, tá sa týka konzistentnosti politiky. Komisia sa ešte stále díva na obchodnú politiku s určitými obmedzeniami. Nikdy tam nie je zahrnuté to, ako to bude vyzerať napríklad v oblasti vedy alebo polnohospodárstva. Čiže jednotlivé dopady nie sú veľmi dobre zohľadňované. To znamená, že obchodná politika nie je prepojená s ostatnými politikami Európy. Vidím napríklad tiež dopad bilaterálnych dohôd s Koreou na automobilový priemysel. Komisár de Hucht tiež povedal, že na celosvetovej úrovni hľadá nové trhy, alebo sa hľadajú nové trhy. Avšak technologický pokrok je istým spôsobom obmedzený a tiež obchod. Európa pritom vôbec neinvestuje do vedy a výskumu, a nesnaží sa veľmi o získanie nových trhov, napríklad v Číne. Máte vy nejaké nové úvahy, podnety, námety v tejto oblasti? No a ďalej by som chcel dodať, že naš, naša skupina by do bilaterálnych dohôd chcela zapracovať viaceré kritériá, hlavne o sociálnych aspektoch a ekologických aspektoch, preto, pričom Európska únia by mala sledovať určitú filozofiu, všetky kritériá, napríklad tiež Medzinárodná organizácia práce, by mali byť súčasťou. Som veľmi rád, že ste hovoril niečo o malých a stredných podnikoch súvislosťou so stanoviskom Európskeho parlamentu. Avšak ja si myslím, že Európsky parlament na základe Lisabonskej zmluvy má novú pozíciu. Komisia, ani rada by však nechceli, aby sme sa zúčastňovali výboru 53. Ako vy teda vidíte, alebo ako budete vy vnímať, že roz parlamentu zúčastniť sa zasadnutia výboru podľa článku 133 čo, eh, prepačte, že som v tejto záležitosti taký otvorený. No, včera sme boli neformálne informovaní o postupe akta. Ja osobne som sa nemohol zúčastniť, avšak eh, nebolo by možné, aby sa tam zúčastnili eh, poslanci a teda nebolo to možné, teda na čo sú takéto zasadnutia a stretnutia. No a preto tiež kladiem túto otázku a ďakujem za odpoveď. Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny ALDE pán Kazak. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som skutočne úprimne poďakovať za vašu prezentáciu priorít belgického predsedníctva. Osobne sa domnievam, že máte skutočne ambície, ktoré plynule nadvezujú na to, čo s čím začalo Španielsko. Je to teda stabilná kontinuita. Avšak chcel by som sa pripojiť aj k tomu, čo povedali moji kolegovia z EPP a SAD ohľadne očakávaní nášho parlamentu od belgického predsedníctva v otázkach, ako je napríklad multilateralizmus a v mnohých ďalších, ktoré súvisia s kompetenciami Európskeho parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy. Máme teda určité odôvodnené očakávania e, od spolupráce s Radou a komisiou pri realizácii nových kompetencií Európskeho parlamentu. Ja veľmi dobre chápem, pán minister, že situácia vo vašej krajine je komplikovaná. Je to tiež eh, komplikované a náročné pre vaše predsedníctvo. Ale možno práve váš úkol, práve vaša, vaša úloha bude jednoduchšia kvôli tomu, že príslušný komisár, pán de Chucht, je tiež komisár. Avšak komisár nezastupuje členský štát. Ja mám teraz eh, na mysli spoluprácu medzi radou a komisiou. Chcel by som povedať, že pre našu politickú skupinu je veľmi dôležité vedieť, či komisia v rámci rokovaní s krajinami Mercosuru eh, bude pokračovať vo svojej úlohe. Na komisii už zazneli mnohé stanoviská pri rokovania s Mercosurom, hlavne o polnohospodárstve. Ako chcete vy pokračovať v tejto oblasti? To je moja prvá otázka. No a druhá otázka. sa týka zabezpečovacej doložky. No a rád by som sa spýtal, či sa budete tiež snažiť nechať túto doložku zachovanú a zdôrazňovať ju aj pri eh, rokovaniach so Sri Lankou, Indiou a Kolumbiou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz eh, ďalší rečník za skupinu zelených. No, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ som dobre informovaný, eh, vy keď ste hovorili o prioritách belgického predsedníctva, tak ste hovorili priamo o tom, že nechcete viesť nejakú teatrálnu politiku a stanovovať si príliš veľa cieľov. Avšak um, zaznelo tu pomerne veľa vašich cieľov. Ja nepochybujem, že ste len pomerne podrobne chceli predstaviť určité predstavy belgického predsedníctva a to nejak úroveň priorit neznižuje. Čo sa týka dohody s komisiou a parlamentov, parlamentom, tak myslím, že tu je jeden veľmi dôležitý bod belgického predsedníctva a to je účasť poslancov Európskeho parlamentu na koordinačných rokovaniach EÚ v rámci medzinárodných zasadnutí. Podporujete taký vývoj, že by poslanci neboli síce vyjednávačmi, tu určite nie, ale boli by pozorovatelia a zúčastňovali by sa príslušných rokovaní. No a ďalšia otázka sa týka partnerstva s Turkmenskom. Iste viete, že tieto rokovania boli veľmi dôležité, náročné, no a Európsky parlament vyjadril viackrát výhrady k dodržiavaniu ľudských práv v tejto krajine na základe dohody o posilnenej spolupráci a rok po podpísaní partnerstva nás veľmi znepokojuje skutočnosť, že nové rokovania, ktoré začali, neustále pokračujú, pričom sa domnievam, že ľudské práva a situácia v oblasti ľudských práv sa veľmi nezlepšila. Zaujímalo by ma, čo si o to myslíte. Bude belgické predsedníctvo pokračovať v rokovaniach s Turkmenskom? Kader Arif tiež hovoril o ďalších veciach, ktoré vedú k zložitým debatám. Samozrejme, je to otázka nejakých dôverných jednaní a rokovaní, avšak keď v určitom okamihu to nie je možné realizovať ako politický akt, tak je to veľmi náročné. Ak chceme rokovať, tak o tom jednoducho musíme hovoriť. No a ako by sme my, ako poslanci Európskeho parlamentu, mohli postupovať? Ako chcete zaistiť demokratický postup v demokratických inštitúciách? Vy si tiež hovorili o multilaterálnej dohode s Peru a Kolumbiou. Ja veľmi dobre chápem, že parlament nebude nerastanie otázky do konca roku 2011. Znamená to, že španielské predsedníctvo postupovalo inak, belgické predsedníctvo možno bude príliš rýchle. Ja si myslím, že niektoré body neboli dostatočne prehlbené. My sme viedli pravidelné diskusie o sociálnych právach, o ľudských právach. Myslíte, že tieto rokovania prebehli príliš rýchlo? Ďalšou záležitosťou, o ktorej ste hovorili, v rámci priorít bol Cancún a klimatická dohoda. Samozrejme, že diskusie o transfere technológií CO2, o emisiách CO2 prebiehajú tak, že je to téma, o ktorej budete chcieť hovoriť v tom zmysle, aby táto téma bola kompatibilná a paralelná s rokovaniami o obchodných záležitostiach. Ďakujem eh, veľmi pekne a teraz za Európsku lavicu. zástupca, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať eh, zástupcovi belgického predsedníctva za eh, veľmi detailné predstavenie eh, ich priorít. Už dnes ráno, keď som bol na, výbore, tak predstavenie priorít a predstavenie riešení bolo veľmi detailné a komplexné. Takže ja mám ten dojem, že belgické predsedníctvo je veľmi dobre pripravené na tých nasledujúcich 6 mesiacov. No a chcel by som zdôrazniť dva alebo tri body, nebudem opakovať, čo už tu zaznelo. Mňa by zaujímalo, čím beriete vážne očakávania európskej verejnosti, čiže všetkých občanov našich krajín, že politické, mm, politická únia a vzťahy medzi radou parlamentov a komisiou musia byť transparentnejšie, musia byť jednoduchšie a pochopiteľnejšie. Ja by som sa chcel spýtať, čo si myslíte o skutočnej implementácii delegovaných aktov, o, o konkrétnych otázkach, konkrétne články 270 a 271 ako sa dostať eh, z tej, z tej patovej situácie, v ktorej sa nachádzame už mesiace. Ja dúfam, že belgické predsedníctvo spraví veľký krok prek a zohľadní očakávania občanov, pretože ich eh, nezaujímajú jednotlivé články. Eh, oni chcú, aby sme riešili problémy. A ak sa nám nepodarí nájsť isté východisko z tejto bezvýchodiskovej situácie, tak tým sklameme občanov. No a to je tiež jedno z najväčších, najväčších víziev belgického predsedníctva, aby sme našli, alebo si uvedomili to, že vzťahy medzi radou a parlamentom sú veľmi dôležité. Druhá otázka akta, o tom sa už hovorilo. No, rád by som možno dodal iba jeden aspekt problematiky akta. Myslíte, že je nevyhnutné, aby rokovania akta išli na multilaterálnu úroveň, napríklad na eh, VTO, pretože samozrejme otázka akta má dopad na hospodárskú spoluprácu eh, medzi EÚ a krajinami vo svete. No a tretia otázka. Vy ste hovorili o banánoch myslíte, že keď komisia dala určité výnimky eh, Kolumbia, Peru a niektorým ďalším krajinám, ja som pripravoval správu o vzťahoch s krajinami AKT. Tak prišli veľvyslanci a spýtali sa ma, čo to znamená. No už zamýšľa alebo uvedomuje si belgické predsedníctvo eh, túto novú situáciu a bude podporovať kompenzácie pre krajiny AKT a vývozcov bananov. No a na záver, možno hovorili sme pomerne rozsiahlo o ľudských právach, viacerí kolegovia to tu spomenuli, aká je situácia na svete. No a ja by som sa teraz rád vyjadril pár slovami ku Kolumbii a flámsky parlament zamietol dohodu medzi Belgickom a Kolumbiou kvôli závažným problémom s ľudskými právami. No že myslíte, že že rada sa bude snažiť vyvinúť nejaký vplyv a tlak na tieto veci. A myslíte, že tieto politické aspekty vplývajú na obchodné vzťahy medzi EÚ a ďalšími regiónmi sveta. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a na záver William Dartmouth z EDF. No, vy ste hovorili o Číne. Ja keď som bol v USA na jeseň, tak mi jeden profesor z Harvardu povedal, že v Číne je, dosahuje miera rastu 10%, zatiaľ čo v USA je 10% nezamestnanosť. No a pre mnohé európske krajiny tá miera nezamestnanosti dosahuje takmer 20 No a ja by som sa vás chcel spýtať na váš názor o súčasnej hodnote čínskej meny. Myslíte, že čínska mena je podhodnotená? Myslíte, že čínska mena by mala byť nejaká revalvovaná? Myslíte, že Čína tu uplatňuje určitý merkantilizmus? No a mám teraz ďalšiu otázku o európskych inštitúciách vďaka Lisabonskej zmluvy, zmluve máme stáleho predsedu rady, ako aj stálu vysokú predstaviteľku. Je existencia týchto dvoch osôb a má určitý vplyv na priority belgického predsedníctva v súvislosti so obchodnou otázkou, pretože aj keď, aj zohľadom na to, že belgické predsedníctvo trvá len 6 mesiacov. No a na záver hovorili ste o GSP+. Plus ktorá to je vec, ktorá pre mňa a niektorých mojich kolegov je veľmi dôležitá a zaujímavá. A vy ste povedali, že očakávate v rámci GSP Plus určité zmeny. Mohli by ste nám trochu bližšie objasniť, akú povahu budú mať? Ďakujem pekne. Uh, Ešte sa prihlásili kolegovia. Pani Muscardini sa prihlásila. Nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vašu správu. Ja sa obmedzím iba na určité krátke, stručné body. Je možné, že belgické predsedníctvo sa bude venovať potrebe harmonizácie eh, kontrolných eh, systémov na eh, teda celných úradov v EÚ pretože momentálne boj proti falšovaniu a vstupu nelegálneho tovaru na, pol, na územie EÚ um, ehm, ehm, práve teraz prebieha. Je to veľký ekonomický problém, ale nie len to. Je to aj problém pre obnovu nášho hospodárstva. A e, je to dôležité aj pre ochranu zdravia občanov. Takže je možné, že by vaše predsedníctvo mohlo vykonať eh, nejakú kontrolu, ktorá by harmonizovala spôsob, akým eh, sa monitoruje ehm, vstup tovarov na eh, územie EÚ. Ako viete, práve pracujeme na nariadení o ehm, teda označovaní tovarov, ktoré prichádzajú na územie EÚ z tretich krajín. Takže ja ehm, si želám, aby belgické predsedníctvo bolo aktívne aj v tejto oblasti na poli e, rady. Je to teda téma, kde aj komisia od roku 2005 je veľmi aktívna a snaží sa teda dopracovať k konkrétnemu výsledku. E, ďalší bod. Vy lepšie než my viete, ako Afrika už dlhší čas e, predstavuje kontinent, ktorom Čína aj India nakupujú obrovské územia a je tu veľké riziko destabilizácie, ktoré z toho vyplýva. A v určitých prípadoch tu môžu vzniknúť aj veľké problémy, pokiaľ ide o um, produkciu rôznych tovarov a nerešpektovanie ľudských práv. Nemyslíte si, že toto je ďalší príklad uh, um, nesprávnej, uh, nespravodlivej konkurencie? A potom, pokiaľ ide o Mercosur, eh, všem venujeme sa tejto dohode a už viacerí kolegovia eh, spomenuli eh, svoje obavy v tejto oblasti práve v tej poľnohospodárskej časti Takže bolo by vhodné, keby aj rada počas belgického predsedníctva sa venovala objasňovaniu určitých aspektov, ktoré e, žiaľ Bohu dnes ešte nie sú vyriešené a je to nebezpečné. Dobre, tým sme uzavreli kolo otázok. Ak dovolíte, ja vám položím jednu otázku. Zdá sa, že We are doing nothing uh, to achieve that goal. Pokiaľ ide o okolo rokovaní e, z Doha, e, my teda hovoríme, že ho podporujeme, ale naše činy o tom nesvedčia. Takže na čo čakáme? Čakáme na rozvojové krajiny, alebo na Brazíliu, Čínu a Indiu, alebo sme rovnakého názoru ako USA, že balíček z roku 2008 je momentálne nepriateľný a že pokrokové rozvojové krajiny Čína, Brazília, India by mali dať viac, než sa od nich požaduje v rámci tohto balíčka z roku 2008. Takže čakáme na USA, aby toto celé poriešili, aby vyrokovali dohodu, aby prišli z e, krokovaciemu stolu s konečnou verziou dohovoru s ostatnými krajinami, ktorý by sme my potom už iba iba potvrdili, boli by sme iba takým pozorovateľom. Máme takto vyčkávať. Toto je naozaj nepríjemná situácia pre nás ako Európsku úniu, si myslím, ako pre hlavného obchodného partnera, že vyčkávame, kým to ďalší poriešia. Takže teraz je na vás, aby ste reagovali na tie mnohé otázky, ktoré tu odzneli. Uh, Máme asi 15 či 20 minút, to zvládnete, všetky otázky, že? No už pokúsim sa o to. Ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky, nemčine rozumiem, ale hovoriť veľmi mi to nejde. predchádzajúce rotujúce predsedníctvo, na to chceme nadviazať. Áno, na to, to máte pravdu, že sú tu stimuli zo strany španielského predsedníctva. Ďalší kolegovia povedali, že nechcete, aby sme akumulovali mnoho cieľov, široký horizont, že je potrebné stanoviť si priority Ale my tu máme široké pole pôsobnosti. My si nemyslíme, že za 6 mesiacov všetky porie- problémy poriešime. Nie, ale my chceme byť čo možno najtriezvejší a budeme sa tešiť, keď dosiahneme skutočné výsledky. Takže my chceme e, potom uznanie za naše konkrétne kroky a nie za naše sľuby, ktoré sme odprezentovali na úvod. K ďalším otázkam. Áno, máme tu teraz momentálne príležitosť, ktorá sa pomaly končí. world has the conviction that it can change in a couple of months. One thing we should not do is to Nemali by sme sa tváriť, že bilaterálne alebo regionálne rokovania sú alternatívou k, ku kolovaniam v rámci e, VTO. Toto musíme neustále opakovať, že Doha pre nás je naďalej prioritou a že v žiadnom prípade to tu padlo, že multilateralizmus nepredstavuje e, sumu e, multilaterálnych e, alebo sumu viacerých bilaterálnych vzťahov. Takže musíme sa aktívne zapájať do rokovaní a ja súhlasím s komisárom De Chuchtom, s ním som aj hovoril, že potrebujeme naďalej rokovať a nemáme sa z toho vyzúvať. Samozrejme, že to riešia USA, ale nie iba USA. Nemôžeme celú tú váhu dať na plecia iba jedného partnera, pretože toto nie je hra s nulovým súčtom. Každý môže vyhrať, keď všetci budú napredovať a pevne verme, že e, tá príležitosť, ktorá teraz momentálne končí, sa nám o pár mesiacov znova otvorí. Takže toto som chcel povedať k rokovaniam z Doha. Potom tu bola ďalšia otázka, ako vnímame spoluprácu s Európskym parlamentom. Viacerí kolegovia sa na to pýtali. A ako to bude napríklad s výborom 133, ktorý má teraz už iný názov, TPC. Dôležité je mať na zreteli dve veci. Pokiaľ ide o informovanosť, Máme tu Lisabonskú zmluvu, ktorá je oveľa explicitnejšia a Európsky parlament musí všetko na konci schváliť. Parlament sa vyjadruje absolútne ku všetkému. To ale neznamená, že napríklad keď parlament príjme nejaké uznesenie alebo je nejaké vypočutie, teda či už sú to formálne alebo neformálne kontakty, tieto je potrebné živiť, udržiavať, aby boli čo najpočetnejšie, aby to prepojenie medzi parlamentom a našou inštitúciou bolo čo možno najúžšie, že nechceme byť vyjednávači, ale chceme byť aktéri, to tu niektorí povedali. Toto môže byť taká slovná hračka. Ja osobne som bol poslanec, predtým, než som nastúpil do ministerského kresla a ja ten parlamentarizmus stále v krvi mám. A je dôležité, aby Európsky parlament bol v stave nie vyjednávať, ale skôr kontrolovať. Môže povedať nie, s týmto nesúhlasíme, toto nebudeme akceptovať, ale nemôže sa zapojiť do také logiky, kde by sa zrazu stal vyjednávačom. Toto je podľa mňa otázka zásadnej dôležitosti. Ja to vidím tak, že je potrebná informovanosť, potom výmena názorov opakovaná, pravidelná, s tým uvedomením, že na konci celého procesu parlament buď vyjadri súhlas alebo nesúhlas. Takže vytvoriť si dobré praktiky, navzájom sa vypočuť, to ale neznamená, že poslanci musia byť pri každom vyjednávaní prítomní. Dokonca ani rada nie je vždy prizvaná ku každému vyjednávaniu. Máme tu predsa dielbu práce. Každý má svoje úlohy. Belgicko ako také má veľmi dobrú tradíciu komunitárnych postupov. To znamená, že Belgicko e, je veľkým priaznivcom komisie. A teraz otázka Ruska. Áno, máte pravdu. Usmievate sa na mňa, zrejme mi tým ukazujete, že máte pocit, že som mladík. Panári, ve mnoho vecí zaujímavých padlo z vašich úst. Keď hovoríme o potrebe väčšej konzistentnosti v politike, Áno, je to predsedníctvo, ktoré zodpovedá presne za tieto otázky, za obchod. Uh, ale aj predseda Rady všeobecných záležitostí e, je takýmto spôsobom oslovený, pretože jeho úlohou je jednotlivé formácie rady koordinovať, e, zabezpečovať konzistentnosť, aby všetko išlo ruka v ruke a nie proti sebe jednotlivé politiky EÚ. Takže áno, máte pravdu, keď hovoríte o investíciách do výskumu, vývoja, Stratégia Európa 2020 poukazuje na vzájomnú súvislosť všetkých týchto bodov. Pokiaľ ide o výbor 133, na to som už reagoval, pán Kašák. Nelutujte ma, vy ste tuším hovorili po francúzsky, takže ja budem reagovať po francúzsky. Nelutujte ma, prosím, že ide o vládu v demisii, že ide o vládu udržovaciu naozaj ma nebudujte, ja vás chcem uistiť, že naša úloha, teda predsedanie EÚ je vynikajúco pripravená. Úradníci, diplomati, o tých ide nielen o politikov a títo všetci na tom pracovali, takže sme absolútne pripravení svoju úlohu dobre zohrať. No a to, že komisár je Belgičan, to nič neznamená, nič nemení. Bol to môj kolega v belgickej vláde, ale teraz ako komisár je Európan. No, otázka týkajúca sa Mercosuru a polnohospodárstva. Pozorne sledujeme túto doložku, citlivú otázku polnohospodárstva. To, čo ste vypovedali, som si tu napísal a zoberiem to do úvahy. Na čas vaše otázky som už odpovedal. Pokiaľ ide o Turkmenistán, už e, tu nie som veľmi pripravený, vy ste o Turkmenistáne hovorili. A podľa mňa ide o otázku, ako obchodná politika môže vplývať na iné oblasti. Tiež znova vystáva otázka konzistentnosti politiky celej Európskej únie voči tretím krajinám. Snad sa nemýlim, ja si snažím pripomenúť tú vašu argumentáciu k Turkmenistanu. Možno vás budem musieť poprosiť, aby ste mi zopakoval tú otázku. Alebo prosím, buďte trpezliví, ja sa k tomu vyjadrím inokedy, pretože naozaj nie som pripravený. Kolumbia a Peru. Nemyslím si, že by tu bolo nejaké meškanie alebo naopak nejaké zrýchlenie ktoré by mohlo byť negatívne. Ja mám pocit, že to celé pokračuje tak, ako treba. Ďalší kolegovia hovorili o otázke belgickej vlády, ktorá v niektorých regiónoch prijala rozhodnutie mm, také trošku váhavejšie, napríklad v prípade Kolumbie. To je veľmi dôležitá otázka a podľa môjho názoru je o to, že sa snažíme nejako si stanoviť priority. V zásade môžeme povedať dve veci. Poprvé, nesmieme zatvárať oči pred realitou, to, že prebiehajú obchodné vzťahy, to je danosť. A tá má určitý pozitívny vplyv napríklad v oblasti sociálnej, v oblasti environmentálnej. Toto sú pozitívne vplyvy, ktoré vyplývajú z čistej existencie obchodu. Tie sociálne a environmentálne priority v obchode môžeme presadzovať. Toto odpoveď že nie je jednoduchá, ale hovorím to, že keď začneme obchodnými vzťahmi, tie vzťahy môžu prerásť do takej situácie, kde môžete vyžiadať niečo na oplatku. No a druhá vec, e, dohody novej generácie, tieto majú explicitné referencie, pokiaľ ide o priority v oblasti životného prostredia a v sociálnej oblasti. Európsky parlament e, presadil eh, alebo by mal presadiť väčšiu mieru monitorovania, teda vecí, ktoré sa spíšu v dohode, tieto musia byť v plnej miere aj dodržané a toto je potrebné kontrolovať. A je potrebné stanoviť určité sankcie alebo určité kroky, ktoré sa udejú, keď eh, sa tie podmienky zmluvy neplnia. Takže ako využiť eh, našu váhu v obchodnej oblasti na to, aby sme získali určité veci v iných oblastiach. Pán Šolc, vzťahy medzi inštitúciami a delegované akty. Ak dovolíte, včera som som hovoril s pánom Ševčovičom, s pánom komisárom presne o tejto mimoriadne komplikovanej záležitosti, delegované akty, komitológia. A ja si myslím, že toto je potrebné prediskutovať e, náležitým spôsobom, tak aby sme našli rovnováhu medzi na jednej strane efektívnosťou, účinnosťou a na druhej strane e, demokratickou legitimitou a transparentnosťou. Nie som si istý, že akta by mali byť e, pozdvihnuté na multilaterálnu úroveň. My sme sa o to snažili, ale je tu viacero dôvodov, prečo sa akta vyvíjajú takým tempom, akým sa vyvíjajú. Nechybajú nám partnery, nejde tam o tú multilateralizáciu, ale tie problémy, ktoré teraz máme, sa zmenia, alebo možno vymiznú. O Kolumbii som už hovoril. Ďalšia otázka sa týkala čínskej meny. Ja som tu za rotujúce predsedníctvo a pôsobím podľa Lisabonskej zmluvy a niektoré z otázok, ktoré ste mi položili, e, zrejme nespadajú e, do kompetencií rotujúceho predsedníctva. My nemôžeme určovať oficiálnu politiku vo všetkej úcte k vám. Ja vám kľudne zodpoviem na tie otázky. Áno, Máte pravdu, keď hovoríte, že parita medzi čínskou menou, juanom a ostatnými menami celosvetovo, že táto parita má dopad na e, ten rast v Číne, ktorý vychádza z rastu exportu. Toto je podľa mňa skutočnosť, nie je to nejaké osobné hodnotenie. A oni oznámili a vyslali jasné signály, že chcú e, vniesť určitú rovnováhu a nejakým spôsobom vyrovnať nerovnováhy vo svete, ale to by sa malo robiť postupne a nie obrovským skokom. A tieto rovnováhy, pardon, tieto nerovnováhy, tieto sa iste nepodarí zo dňa na deň odstrániť. Tiež ste sa ma pýtali, aká je úloha pani Ashton a pána Rompoja. Tuto by som to uzavrel, pán predseda. Rád by som zopakoval jednu vec, ktorú opakoval náš minister aj ja. A aj to neustále hovoria všetci naši ministri, že chceme, aby belgické predsedníctvo bolo v súlade s logikou Lisabonskej zmluvy plne takomto súlade. To znamená, a to nie je nejaké, že by sme boli neambiciózni. A kortúce predsedníctvo chceme prispieť k spolupráci medzi inštitúciami, medzi komisiou, radou a parlamentom v rámci tejto novej štruktúry, ktorá Lisabonskou zmluvou vznikla. Teda máme tu stáleho predsedu, máme tu vysokú predstaviteľku a my chceme, aby celý tento rámec fungoval. Toto je podľa mňa dosť ambiciozne. Zároveň to však znamená, že rotujúce predsedníctvo sa nevníma alebo nevníma svoju úlohu ako byť e, v tom predvoji, ale možno byť niekde v tých zadnejších radoch a snažiť sa zabezpečiť, aby nikto nezaostával, aby nikto nezostal na pospas. Takže toto je úloha nášho predsedníctva. My si myslíme, že Lisabonská zmluva e, sa musí začať uplatňovať v praxi a my urobíme všetko pre to, čo bude v našich silách aj v rámci obchodnej politiky. Niektoré zmeny, pokiaľ ide o komisiu, pokiaľ ide o parlament, pokiaľ ide o ich kompetencie, tieto zmeny sú naozaj významné. Zabudol som na niečo? GSP+. Plus. Rada sa teší na prezentáciu komisie, pokiaľ ide o návrh komprehensnej revízie GSP. Takže my si počkáme na tento dokument. Chceme úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, aby to bolo rýchlo uplatnené, aby sme mali fungujúci právny rámec, ktorý bude reagovať na potreby rozvojových krajín. Takže je na ťahu komisia, komisia musí pripraviť text, my si ho preštudujeme a to je všetko. Ďakujem pekne. Toto uzatvára našu diskusiu. Druhé kolo sme nenaplánovali, nemáme naň ani čas. Nemôžem už dať slovo ďalším, ktorí požiadali o slovo. Mrzí ma to. Ak dovolíte, poďakujem sa nášmu hostovi, pánovi Vanakerovi za odprezentovanie priorít belgického predsedníctva. Lepšie si uvedomujeme, aké priority to sú. A Samozrejme, že to nie je posledný krát, čo sa vidíme s pánom ministrom. Takže ďakujem za navštevu. I will make myself available if, if needed. Huh? Okay, thank you very much. Thank you very much. Uh, Kolegyne, kolegovia, máme na programe ešte veľa bodov. Ešte kým bude schôdza koordinátorov, musíme vybaviť body 5 a podľa možnosti aj sedmičku. Takže 5. Pozícia parlamentu. Prosím vás, dávajte pozor. Zachovajte pokoj, ticho. Takže pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu 2011 po opravách rady. Ide o preskúmanie návrhu stanoviska. Autorom stanoviska je pán Peter Šťastný za skupinu EPP. Iste viete, náš výbor sa rozhodol, že vypracuje stanovisko k rozpočtu, návrhu rozpočtu 2011. Samozrejme, že gestorským výborom je BUDG, a dávam slovo spravodajcovi, nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, začnem tým, že vám poskytnem taký prehľad všeobecnejšieho charakteru, pokiaľ ide o oddiel 3. Komisia návrhuje 142,6 miliard eur na záväzkoch je to navýšenie o asi 1,08% v porovnaní s rokom 2010. Pokiaľ ide o platby, tam došlo o navýšenie o 5,8 Pokiaľ ide o podiel na HND, je to 0,14 hrubonárodného dôchodku to boli platby, záväzky sú 1,04 Prioritou sú rast a zamestnanosť, tak aby sme urýchlili hospodárskú obnovu Európskej únie. Toto samozrejme vítame, keďže Európska únia bola veľmi postihnutá krízou v 1B eh, kategórii došlo k veľkému navýšeniu platieb o 16,9 Komisia to vysvetľuje tak, že ide o predbežné platby na rok, za roky 2007 až 2013. Pokiaľ ide o platby e, na roky 2006 potom pokiaľ ide o štokholmský program, slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť, toto sme navyšili o 12,8 Platby sa tiež zvýšili o 15,4 V štvorke komisia navrhuje, pokiaľ ide o EÚ ako globálny partner, Tam je malá marža 70 miliónov, to je 1, pardon, 0,9 16 navýšenie MFA. Iste viete, že veci sa neustále menia. Koreper sa minulý týždeň stretol. My sme ale tie konečné čísla dostali až dnes a navýšenie o 16 Tam zmizol, znižili to o 15 takže to bude asi na rovnaké úrovni ako v minulosti. Pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc na štrukturálne reformy v susedských krajinách. Uh, uh, BAM banánové opatrenia. Tam máme 5 miliónov eur e, z rezervy v štvorke a 13 miliónov to je presun prostriedkov v rámci DCI. 5 miliónov eur sa má presunúť e, z finančného nástroja na civilnú ochranu. Banánový nástroj by mal ísť v prospech najchudobnejších, najmenej rozvinutých krajín. Koreper to, chvála Bohu, nezmenil. Pokiaľ ide o prípravné aktivity, máme tu tri projekty podnikateľských centier. Jeden je v Pekingu, jedno centrum je v Pekingu, jedno má štyri sídla v Indii a v Tajsku je jedno centrum pre ASEAN. Tieto centra by mali byť riadne financované z dlhodobého hľadiska aby sa poskytovali služby v plnej miere malým a stredným podnikom, ale aj vo všeobecnosti všetkým podnikom. Právny základ by mal byť nástroj ICI. Ja som na tom pracoval pred niekoľkými rokmi, podľa mňa to je veľmi dôležitá investícia z pohľadu dneška a budúcnosti, keďže Európa a mnohé vyspelé krajiny budú dosahovať nízke rasty. E, krajiny typu India, Čína budú stále raz rýchlejšie, takže je to veľmi dobrá investícia, pokiaľ ide o podnikové, podnikateľské aktivity aj pracovné miesta. V rozpočte však nejde iba o čísla. Chcel by som zdôrazniť, že Lisabonská zmluva dala parlamentu nové kompetencie a že rada a komisia musia rešpektovať novovzniknutú situáciu. Parlament musí mať možnosť monitorovať využívanie rozpočtu EÚ, napríklad v oblasti makrofinančnej pomoci nástrojov pre spoluprácu s vyspelými krajinami, pomoc spojená s obchodom, hlavne Aid for Trade. A komisia pripravila monitorovaciu správu v oblasti Aid for Trade na, za rok 2010. My sme to žiadali e, v rozpočtovom konaní v minulosti. Pokiaľ ide o kontrolu alebo monitorovanie, to platí hlavne pre MFA, pretože Európska únia nekontroluje ako príjemcovské krajiny míňajú, využívajú e, účelovo neviazané prostriedky Európskej únie. Máme e, rámcové nariadenie o MFA, to by sa malo prepracovať tak, aby sa posunila možnosť monitorovania a transparentnosť. Pokiaľ ide o nástroj spolupráce s vyspelými krajinami, to jeho reforma, toto tiež e, vítame. Tento nástroj by teda mal fungovať efektívne. Pokiaľ ide o tie banánové opatrenia, tieto by sa mali implementovať e, s prísnou prioritarizáciou najchudobnejších, najmenej rozvinutých krajín, pretože dopyt je tu obrovský zo strany mnohých krajín, ktoré nie všetky sa nachádzajú v stave núdze. Pokiaľ ide o rozpočet parlamentu, tam len chcem povedať, že je potrebné zabezpečiť prostriedky tak aby Európsky parlament mohol plniť svoje povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. Tieto je potrebné zohľadniť, hlavne pokiaľ ide o obchodnú politiku, spoločnú obchodnú politiku a mali by sme v plnej miere prispievať k parlamentnej konferencii VTO. A ešte na záver, pán predseda, chcem povedať, že tieto nové čísla sme dostali až v pondelok. Tieto vyplynuli z minulotýžňového Koreperu. Koreper sa e, vyjadril teda k návrhu rozpočtu 2011. Pokiaľ ide o záväzky, tam e, navrhol zniženie o 788 miliónov, platby o 3,6 miliardy eur, 2 miliardy eur na platbách. To sa navrhuje vyňať z jednotky udržateľného rastu a 800 miliónov eur z dvojky prírodné zdroje. Toto je možné spochybniť, či takéto obrovské škrty v platbách sú opodstatnené v čase krízy, hlavne napríklad v tej kategórii 1. Pokiaľ ide o štvorku EU ako globálny partner, tam ide o zníženie o 94 znížení na záväzkoch a 591 miliónov v platbách. V tejto kategórii eh, došlo o zniženie nástroja ICI, ale máme ICI plus a tam tie platby majú ostať rovnaké alebo prostriedky majú ostať rovnaké a makrofinančná pomoc eh, sa má znižiť o 15 ako na záväzkoch, tak aj na platbách. A ešte na záver chcem pripomenúť kolegom, že INTA bude vypracovať stanovisko Rozhodli sme o tom 16. a 17. marca a nebudeme sa vedovať iba k rozpočtu komisie, k oddielu 3. Sú také maličké inkonzistencie, ktoré vyplývajú z toho, že máme nový rozpočtový postup podľa Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Draft, uh, opinion is in... Ďakujem, takže e, vy ste e, zodpovední za toto stanovisko. Teraz už by sme otvorili priestor pre e, diskusiu. Mm, kto sa chce vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať pánovi šťastnému navrhovateľovi. Vidíme, že už prač, pracoval na rozpočtových záležitostiach už minulý rok a prevzal do svojho textu celý rad tém, o ktorých sa hovorilo už pri prvotnej výmene názorov. Predložil som celý rad návrhov, ktoré viedli k tomu, že sme získali eh, aj podporu ALDE a zelených. Teda naozaj vítam stanovisko týkajúce sa banánov, eh, spolupráce s rozvinutými krajinami. Ale mal by som pár, poznámok, alebo skôr žiadosti o upresnenie. Zdá sa mi, že problémy spočívajú v detailoch a ja trvám na tom, čo som pripravil napríklad sprievodný program pre eh, obchod eh, s banánmi. Tu nemôžeme hm, všetko nájsť v tej rozvojovej časti. Zdá sa mi, že všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii a všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, by sme mali využívať tak, aby parlament bol rešpektovaný. Samozrejme, že to e, podstatné je financovanie, ale chcel by som pripomenúť, že tiež odmietame využitie tých rozvojových e, čiastok a tiež pripomínam e, stanovisko výboru pri hlasovaní o ICA. Samozrejme som k dispozícii e, pánovi Šťastnému, aby sme diskutovali o ďalších, disky, di, e, o ďalších záležitostiach, aby sme dospeli k nejakému kompromisu. A ešte aj predložíme celý rad pozmeňovacím návrhom kolega Scholz, Gue. Ďakujem pekne. Ja by som chcel tiež poďakovať za túto výmenu názorov e, na túto veľmi dôležitú tému. Pokiaľ ide teda o tieto otázky medzinárodného e, obchodu, povedal by som, že by sme sa mali snažiť z môjho pohľadu veci ešte viac posilniť, pretože doteraz myslím, e, že nie je ešte úplne jasné, čo si myslí komisia o zdrojoch financovania. A tu si myslím, že by sme sa mali snažiť e, zistiť viac detajlov a objasniť, snažiť sa, aby bolo jasnejšie, ako to s tým financovaním vyzerá e, Vypočuli sme si práve, že čísla sa nezmestili. Vy ste nám práve e, prezentovali tieto čísla. Zdá sa, že sa e, pre nástroje nástroj nemenia, ale to mi nebolo predtým jasné. Takže myslím, že by sme sa mali e, zamerať na upresnenie určitých bodov. A teraz bod 7, tu by som odporúčal, aby sme sa tiež sústredili na určitú konkretizáciu v tejto oblasti, pretože nevidíme, kto financuje, e, e, kto je financovaný ktorým kritériom a súhlasím iba pokiaľ ide o to VTA. A zvyšok nie je jasný ja si myslím, že parlament by mal mať regionálne, geografické, politické rámce, ktoré by umožňovali aby sa takéto delegácie mohli zúčastňovať na práci VTO, pokiaľ ide teda o kontakty a, a, a, a teda aj e, AKT krajiny. E, ide, e, dôležité je aj pokrývať cestovné náklady, účastníkov parlamentného eh, zhromaždenia, ktorí pochádzajú z AKT, aby sme zabezpečili širokú účasť zástupcov z týchto eh, krajín, ktorí by sa chceli zúčastniť na práci VTO. Keď ide o to, ehm, že sa bude diskutovať o tom, ako podporiť eh, to, aby sme sa konečne dostali z tej zložitej situácie, v ktorej momentálne sa rokovania na poli VTO nachádzajú. Ďakujem. Teraz sa vypočujme komisiu Cecil Pilo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcovi za jeho veľmi e, úplnú prezentáciu na túto tému rozpočtu roku 2011. Nemám toho veľa dodať k ústnemu um, vyjadreniu spravodajca, spravodajcu sú, naozaj sa sústredíme na hospodárskú obnovu. Je to prioritou komisie, pokiaľ ide o obchodnú špecifické aspekty. Ako som už povedala minule, aj na prvé prvotnej diskusii ide tu skôr, o, alebo do veľkej miery o kontinuitu. Je tu teda do veľkej miery rovnaký rozpočet ako minulý rok. A e, teraz by som chcela prejsť k špecifickejším aspektom, ktoré spomenuli niektorí poslanci pred chvíľou, takže najprv by som povedala, že aj teda výbor pre rozpočet sa bude zaoberať určitými podrobnosťami, ako napríklad tie opatrenia v oblasti banánov, aj teda pozmeňujúci rozpočet na 2010, ako viete, ten ešte nie je odsúhlasený, teraz sa samozrejme zaoberáme rokom 2011, ale eh, berieme na vedomie aj eh, obavy, ktoré vyjadrili poslanci v súvislosti s menej rozvinutými krajinami. 10 eh, krajín by malo profitovať z týchto nových úprav, 10 krajín AKT by to bolo. Takže ešte ďalšia vec, prípravné kroky k tomu, obchodnému e, centru e, s krajinami ASEAN a Číne. Komisia plánuje v budúcnosti po roku 2011 zabezpečiť e, pevné financovanie IC a úpravy, ktorá ešte nie je prijatá. A samozrejme, zdieľame názor spravodajcu že by sme mali mať eh, ustálené, stabilné financovanie, aby toto centrum mohlo eh, dobre fungovať a aby podporilo eh, naozaj pôsobenie, podporovalo pôsobenie práve teda malých a stredných podnikov. To by bolo z mojej strany na teraz všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, pán Šťastný. Na záver nejaké vyjadrenia z vašej strany. Pán predseda, celkom stročne by som sa chcel poďakovať za pripomienky pánovi Aribovi Šolcovi. Niektoré z nich sú veľmi otvorené a žiadajú teda e, objasnenia, pretože je tu v tomto výbore tradícia veľmi dobrej spolupráce s pánom Davidom, napríklad tradične e, s Davidom Martinom v minulosti. Eh, v niektorých bodoch môžu mať rovnaký názor, v niektorých nie, ale keď hovoríme o banánoch eh, a o sprievodných opatreniach v tejto oblasti, toto je priamy dopad nových dohôd na poli VTO a tie naozaj vplývajú značne na situáciu vo veľmi chudobných krajinách a viete, aké je to zložité, viete, aké je zložité nájsť peniaze. Ja sedím v rozpočtovom výbore a viem, že oni šialene pracujú na tom, aby nás našli 200 miliónov pre budúce 4 roky. Nemôžeme jednoducho uspokojiť všetkých musíme sa sústrediť na tie krajiny, ktoré, na ktoré, eh, ktoré naozaj cítia tento dopad a peniaze by sa mali investovať do nových um, komodít, tak aby tieto krajiny mohli uh, ekonomicky prežiť. A teda nemali by sa sústrediť na iné regióny, ktoré produkujú banány a na nešťastie tieto regióny sú mm, pomerne bohaté a teda bol by tam dopad, ale nebol by až taký drastický ako v iných častiach sveta. A pokiaľ ide o pána Šolca, môžem vám povedať, že, to, že tu bolo skrátenie o, 100 miliónov, ale AIC eh, a plus tam eh, to trošku zanedbali, zostáva tam rovnaká suma a VTO, ako v minulosti, bojovali sme za to, je tam pol milióna na tieto činnosti a vždy o tom rozhoduje tento výbor, ako a za akým účelom. E, takže toto financovanie je tu pomerne e, e, široké. Viacero rokov sa snažíme už o to, aby sme to dostali. A je to vždy spojené s aktivitami VTO. Tento výbor vždy sa rozhodoval pre vyvážené riešenie a snažil sa teda slúžiť vo svojich rozhodnutiach svojim e, občanom, monitorovať um, a si prehľad. A celý tento proces napokon by mal byť um, um, na prospech našim občanom. Mohli by ste prosím skrátiť vaše eh, poznámky? Práve, práve som skončil vlastne, pán predseda. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem ešte pripomínam lehotu eh, na pozmeňovacie návrhy. Je to 5. august tohto roka, 12. Eh, hodina poludne. A teraz by sme prešli k bodu 7 uplatňovanie určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov. Budem mať teraz druhú výmenu názorov ehm, na tému vývozných úverov so spravodajcom Janikom Žadotom za zelených, ktorý nám predstaví pracovný dokument, ktorý máte vo vašich podkladoch kde e, on zhrňa svoje e, teda, poznatky v tejto oblasti. Ospravedlňujem sa, pán predseda, predtým, než začneme. Koľko mám času na túto diskusiu? 15 minút. Maximálne 20. Ďakujem pekne, myslím si, že to je dôležité vždy vedieť, pretože Ide o legislatívnu záležitosť, rada a komisia sú zastúpené. A preto sa domnívam, že pri tejto druhej výmene názorov by sme mali diskutovať dostatočne e, do hĺbky. Nechcem opakovať to, čo už je v našich podkladoch. Chcem sa iba pozrieť na cieľ tejto záležitosti. Dnes tu máme tiež agentúry pre vývozné úvery, ktoré pracujú na národnej báze a ktoré prostredníctvom konania komisie sa zúčastňujú na e, konaní OECD. Jedná sa aj o súvislosti týkajúce sa Lisabonskej e, zmluvy v rámci OECD práve toto um, tiež súvisí so stanoviskom OECD. Už 5 rokov uh, prebieha táto uh, diskusia a nová aktualizácia dohody prebehla nedávno. Ale boli tu určité potiaže v tom zmysle, že akým spôsobom sa parlament bude touto otázkou zaoberať v kontexte krízy a hospodárskych e, ťažkostí sa táto otázka stáva závažnou. Členské štáty podporujú svoj priemysel práve prostredníctvom agentúr pre vývozné úvery. A práve preto, keď sa pozeráme na to, ako vyzerá situácia v 27 členských štátoch, sa musíme e, zaoberať aj tým, ako vyzerá celkovo európska e, situácia. Mali by sme mať jasné informácie o tom, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch, štátov. Ja by som dal rád slovo aj tieňovým spravodajcom. Stretli sme sa aj s komisiou, aj s radou a diskutovali na túto tému. Takže existuje e, agentúra pre vývozné úvery. Je to samozrejme americká agentúra, to, čo sa žiada od nás v oblasti spojenia e, informácií o e, štátnej e, podpore a o rizikách, ktoré sú kryté. To je oveľa menej, než čo vyžaduje americká agentúra, keď predstupuje pred kongres. My napríklad chceme vedieť, aké riziko prinášajú úvery v súvislosti s veľkými projektami. Napríklad v oblasti ťažby ropy, iných alebo iných surovín, alebo aj predajom zbraní. Takže toľko na úvod. My by sme ale chceli, aby tieto kritériá sa nemenili, skôr eh, by sa mali iba e, trošku viac transparentniť, aby sme presne vedeli, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. Ähm, Kaspari, ďakujem pán predseda, ďakujem spravodajcovi za jeho vyjadrenia. Myslím, e, že pri vývozných úveroch je, sa jedná naozaj o e, dôležitú tému bez pochyby niektorými krajinami máme veľmi dobre zavedené systémy a sú súčasťou exportnej podpory, ale aj e, zdieľam analýzu, e, nezdielam analýzu do určitej miery kolegu spravodajcu, e, keď hovorí, že je veľký problém týchto nástrojov, že e, e, poškodujú sociálne alebo environmentálne problémy, alebo že e, v tomto dôsledku tieto problémy vznikajú. Ja si myslím, že práve naopak v minulých rokoch sa dokázalo, že absolútna väčšina členských štátov a absolútna väčšina prípadov hovoria o tom, že sa práve v tejto oblasti tento nástroj využíva veľmi citlivo. A o čom, sa, o čom to dnes vlastne diskutujeme? Ak si správne spomínam, dnes diskutujeme o tom, že jedna detailná zmena, ktorá sa vyrokovala, že ju buď musíme podporiť alebo zamietnúť. Takže správa nemôže zachádzať do detailných bodov a na, a na konci jednoducho treba povedať áno alebo nie. A všetky tie body, ktoré spomenul pán spravodajca, tu jednoducho môžeme o tom diskutovať. A aj po e, Lisabone by sme mali využiť naše možnosti a diskutovať o tomto ale všetko má svoj čas a momentálne e, teraz diskutujeme o tomto bode ako technickom detaile a bol by som vďačný, keby sme e, tomu zodpovedajúc túto tému nenafúkovali, zostali pri technických e, podrobnostiach a seriózne sa im venovali a všetky body, ktoré e, spomenul spravodajca ako diskusné body celkom právom, to je dobré, ale mali by sme sa im venovať inokedy, keď budeme v zásade diskutovať o, o, diskutovať o úverných, o exportných úveroch, ale E, v tomto prípade myslím si, že nie je ten správny čas ani miesto na ne. Ďakujem, Gianluca Sosta. Ďakujem, pán predseda. Ja nesúhlasím s kolegom Kaspári. Myslím si, že toto nie len, že je technická e, správa, mali by sme ale používať všetky nástroje, ktoré sú v našej dispozícii, aby sme zásadným spôsobom e, intervenovali, ehm, pokiaľ ide o e, návrhy, ktoré zaznievajú. Teda aj v tomto prípade. A pokiaľ ide o vývozné úvery, e, tie sú financované agentúrami. A pokiaľ ide o ťažobné e, projekty, tam je podpora dvoj, dvojnásobná než zo strany rôznych rozvojových bank a podobne. Takže úloha týchto agentúr je veľmi silná. Ako povedal kolega Žado, ja si myslím, je vhodné, aby sme zavádzali určité zmeny, ktoré idú smerom väčšej transparentnosti, e, pokiaľ ide o obeh e, údajov, ako sa e, subvencujú, dotujú vývozy, pretože my vieme, že pomocou tejto dohody a ratifikáciou tejto dohody je možné prakticky už vlastne exportné, eh, exportné podpory štátov eh, eh, sa, sa už vnímajú inak. Je to teda aj politická otázka a nemôžeme teda meniť to, aká je dohoda, celú jej komplexnosť, ale určité kritéria je možné zlepšiť, ktoré by potom prispeli aj zmene celkového obrazu. Takže je treba nasmerovať činnosť tak, aby sme preferovali tie ktoré sú trvalo udržateľnejšie a rešpektovali by viac sociálne práva. Ja si myslím, že všetky komponenty rozvoja sú dôležitým cieľom a ja si myslím, že aj vývozné úvery by mohli e, podporovať tieto dve e, dôležité zložky hospodárstva a e, konkurencie schopnosti EÚ. Ďakujem. Teraz tenevý spravodajca. Ďakujem pekne. Ja vítam e, smerovanie pracovného dokumentu pána Žado. Myslím si, že v každom prípade ide správnym smerom. V zásade nesúhlasím s názorom pána Kaspariho a všeobecnej, e, s všeobecnou, všeobecným smerovaním EPP, e ktoré chce oddelovať environmentálne a sociálne práva od spôsobu, ako sa obchoduje, a ako fungujú podniky a ako sa zarábajú veľké peniaze. To jednoducho nie je možné. Ako povedal predrečník, e, miera podpory na medzinárodnej úrovni je naozaj zaražajúca. A dopady projektov, ktoré pokrývajú tieto vývozné úvery, e, sú obrovské v mnohých oblastiach sveta a e, nedávne udalosti, e, nešťastie napríklad v Mexickom zálive e, by nás malo viesť k zamysleniu v tejto súvislosti že by sme mali naozaj kriticky prehodnotiť typy projektov, ktoré sa realizujú, aby sme zabezpečili, že sa nebudú diať už takéto katastrofy, že im zamedzíme. Aj teda pokiaľ ide o tieto úverové možností. Pán Žado spomína aj e, príklad výstavby priehrady Ilizu v Turecku. Je to veľmi dobrý príklad a ukazuje to, že by sme naozaj mali pomáhať a zaoberať sa morálnymi a environmentálnymi dôsledkami, aby tento celý systém naozaj fungoval. Takže Mohli by sme mať pár pozmeňovacích návrhov, aby e, sme posunuli určite z týchto aspektov, ale celkové smerovanie tejto správy podporujeme. Ďakujem a e, ospravedlňujem sa, že som vynechal Nikola Rinaldiho, ktorý je teňovým spravodajcom za liberálov. Ďakujem. Pán predseda, je to naozaj vysosne politická otázka. Fascinujúca a veľmi citlivá a týka sa niečoho, čo ide nad rámec tejto správy. Prvá vec, ktorá sa ma týka, tu, e, to je určitá jasná dichotómia, ktorá vyplýva na jednej strane z nových príslušnosti, pokiaľ ide o vnútorný obchod a na druhej strane je tu neustála činnosť národných agentúr poskytujúcich eh, vývozné úvery. Myslím si, že tu je naozaj určite nesúhľad, eh, s ktorým by sme mali skoncovať. Ale to znamená, že aj náš výbor by sa mal touto záležitosťou zaoberať nad rámec toho, čo sa deje v OECD. A teraz k tým čiastkam. Čiastky, ktoré tieto agentúry eh, teda, s ktorými tieto agentúry pracujú, sú naozaj značnej veľkosti a zaoberáme sa teraz niečím, čo predstavuje určité naozaj snad centrum finančnej moci. A ja by som chcel povedať a zopakovať, že To je otázka, na ktorú by sme nemali zabúdať. Na druhej strane si myslím, že prístup na správodajcu je skutočne správny. Myslím si, že je to záležitosť, ktorú musíme sledovať aj v budúcnosti. A to v troch oblastiach. Poprvé, mám taký pocit, že pokiaľ ide o výlučnú kompetenciu na jednej strane je to dobrá vec, na druhej strane nám tu chýba kooperácia medzi jednotlivými agentúrami, aspoň v rámci Európy. Bolo by dobré, aby sme my, Európania, v rámci OECD e, e, si vytýčili kritéria pre aplikáciu takýchto, takejto pomoci pre vývozné úvery. keď hovoríme s rôznymi zástupcami týchto vývozných agentúr, dozvedáme sa, že v bežnom živote to vlastne existuje. Niektoré agentúry e, v určitých členských e, štátoch hovoria, že e, to nemôžeme urobiť, lebo rešpektujeme sociálne aj environmentálne doložky. Na druhej strane v iných členských štátoch sa takéto veci financujú. Chcel by som teda pozbudiť pána spravodajcu a Chcel by som požiadať, aby sa zabezpečila väčšia miera transparentnosti, pokiaľ ide o účty a konta takýchto agentúr, lebo uh, tu máme dočinenia aj s mm, národnými účtovnými dvormi a možno by sme sa tiež dostali na určitú úroveň ktorá zase nie je až tak e, priehľadná, transparentná. Ešte pán Kaspari, vážení kolegovia, možno by som sa ešte rád predsa vrátil k niektorým z tých bodov. Naozaj prosím, aby sme jasne rozlišovali medzi tým, ako vyzerá situácia v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že určite v tom, ktorom členskom štáte je potrebná transparent, väčšia transparentnosť v tomto nástroje, áno, ale Myslím si, že by sme si mali aj uvedomiť, že niektoré členské štáty tento nástroj aj dnes už používajú veľmi vyvážene a transparentne. Takže to všetko, čo dnes, e, o, to, o čom diskutujeme na európskej úrovni, tu by sme mali naozaj zohľadňovať situáciu v 27 členských štátoch a myslím si, že aj pracovný dokument spravodajcu momentálne tieto odlišné situácie v členských štátoch dostatočne nezohľadňuje. A druhé, eh, čo sa spomenulo, eh, to, že EPP, politická skupina, eh, že jej nie sú dôležité sociálne a environmentálne štandardy. V tejto súvislosti o tejto veci naozaj, myslím, nemusíme diskutovať. V týchto bodoch sa, myslím, zhodneme, že tieto štandardy sú dôležité. Ale myslím si, že sa zhodneme aj na tom, že v tejto oblasti, ak to budeme preháňať, tak dosiahneme pravý opak. Čo tým mám na mysli? Ak máme vývozné úvery, a projekty, ktoré EÚ e, spolupodporuje, kde sú aktívne naše podniky, e, e, ktoré rešpektujú naše práva a hodnoty, tak z toho vyplýva niečo iné, než keby tu tento nástroj nebol alebo keby tento nástroj nemohli naše podniky používať a získali by tieto kontrakty napríklad čínske firmy, ktoré určite nedodržiavajú do takej miery ľudské práva. A potom, čo mám na srdci, Nede o to, aby sme zväčšili eh, zisky veľkých eh, podnikov, ale keď sa pozrieme na tento nástroj, a ja ho z Nemecka trochu poznám, tak realita je taká, že predovšetkým malé a stredné podniky týmto nástrojom naozaj sú silne podporované. A eh, napríklad, keď sa pozriem na kolegov sústa alebo Rinaldi, to predsa nie sú veľké koncerny, ktoré získajú podporu tohto nástroju. Sú to malé a stredné podniky, s 20, 25, možno 50 zamestnancami a môžu e, pomocou toho e, lepšie e, vyvážať svoje produkty. Takže nezahoďme všetko to dobré, čo s tým je to spojené. Takže pri vhodnej príležitosti možno aj v priebehu budúceho roka alebo budúcich, budúceho roka a pol sa môžeme zaoberať touto témou, ale naozaj si myslím, že túto konkrétnu tému, o ktorú teraz ide, by sme nemali príliš zaťažovať príliš veľkým počtom tém. A teraz je už na čase, aby sme dali slovo komisii e, v rámci tejto druhej výmeny názorov a prosím vás, aby ste boli čo najstručnejší, lebo už nám čas vypršal, ktorý sme mali k dispozícii. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Bude to naozaj stručné. Poviem len nasledujúce tri veci. Nuž, poprvé, my vítame dôraz, ktorý váš spravodajca kladie na transparentnosť na úrovni EÚ v rámci tejto politiky. No a ďalej my stále sa budeme držať nášho pôvodného návrhu na disciplíne s tým účelom, aby sme zaistili právnu istotu. To je tá logika nášho návrhu. No, keby sme išli tou, tým zameraním parlamentu, tak samozrejme ďalej sa budeme zapájať na činnosti s parlamentom aj členskými štátmi o možných návrhoch a doplneniach. Samozrejme, ak by takéto ustanovenia boli technicky uplatniteľné, mali by nejakú skutočnú pridanú hodnotu, k tým súčasným požiadavkám transparentnosti, ktoré existujú na úrovni EU aj na národnej úrovni. No a v tvete, e, samozrejme s podmienkou, že by e, takéto ustanovenia a opatrenia nejak nenarušili tú rovnováhu v prospech tretich krajín a nezaťažili príliš naše schopnosti našich exportérov podporovať v súlade s pravidlami VTO. A to sú úvahy komisie, ktoré by sme chceli všetkým radi pripomenúť. Ďakujem pekne. A na záver a spravodajca pán Žado. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si zaznamenal všetky pripomienky. No a Parlament teda, chápem, preberá túto tému. Nie je to v žiadnom prípade jednoduchá záležitosť. Jedná sa o novú nejakú kolegislatívnu vec, no a jedná sa o tieto agentúry. No a k tomu by som s nami mohol ešte doplniť, že tie na európskej úrovni pracujú inak ako na americkej. My sa však budeme snažiť navrhnúť operačné a realistické návrhy, aby sme zaistili, tú transparentnosť, o ktorú nám všetkým ide. Ako však povedali tiež tie noví spravodajcovia, ktorým samozrejme tiež ďakujem, eh, tak eh, tie dnešné čiastky, ktoré tu ide a požiadavky určitého dohľadu si vyžadujú, aby aj tieto agentúry pre vývozné úvery zaistili jasnú a rovnú hospodárskú súťaž. Samozrejme, potrebné tiež zaistiť, že prostriedky sa budú investovať na základe serióznej analýzy rizík. No a ďalej by som chcel pripomenúť americké postupy. V porovnaní s tým sme v Európe skutočne pozadu, ale samozrejme nemali by sme obmedzovať naše schopnosti reagovať a pracovať na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame na koniec našeho zasadnutia. V septembri budeme hovoriť o návrhu správy. No, pokračovať budeme e, stretnutí za zatvorenými dverami a chcela by, chcel by som požiadať všetkých, ktorí tu neostávajú, aby čo najrýchlejšie opustili miestnosť, pretože sme pod veľkým časovým tlakom. To znamená, že môžu tu zostať len koordinátori, sekretariat výboru, právny servis, úradníci politických skupín a asistenti koordinátorov, všetci ostatní musia miestnosť opustiť. And also leave the discussions for the outside. This applies to the Commission also.